Meine Damen und Herren. Vážené dámy a páni, dovolím si otvoriť schôdzu. Bude hearing ku Kosovu sa uskutoční zajtra o 9. hodine. Hlasovanie bude o zajtra o 11.45. Okrem toho máme zmeny e, diskusiu o Európskom nástroji susedstva budeme mať spolu s ďalšími nástrojmi e, v toto popoludnie. A od 5. hodiny s Graf Lambsdorffom budeme diskutovať o návrhoch a odporúčaniach. K... Súhlasíte s týmito zmenami? Dostávame sa k schváleniu zápisníc čítali, ak ich niekto čítal, má niekto niečo proti tomu? Nie, takže sú schválené. E, oznámenia nemám, takže tým sa dostávame k téme výmeny názorov s, pred, s veľvyslancom Amambrom, komisárom Európskej únie pre mier a bezpečnosť. Ďakujem vám, že ste prišli k nám a dúfam, že tieto vzťahy aj s podvýborom pre bezpečnosť a obranu spoločne s vami e, budeme intenzívnejšie rozvíjať a budeme v intenzívnejšom kontakte než doteraz. Keď sa pozerám na konflikty v Sudáne, v oboch Sudánoch, na situáciu v Mali, na konflikt na východe Demokratickej republiky Kongo, v Guiné Bissau, tak viem, pán veľvyslanec, že máte množstvo práce a radi by sme tu tiež e, pracovali na tom. Európska únia, náš výbor podporuje rastúce kapacity Africkej únie, aby také sa zaoberala takýmito konfliktami, aby na ne hľadala odpovede. Najmä sa zaujímame o zainteresovanie ďalších e, členov, napríklad e, v spoločnosti Africkej únie. A nás zaujíma, ako Európska únia môže e, podporiť riešenie kríz v Afrike. Pán veľvyslanec, máte slovo a tešíme sa na zaujímavú diskusiu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som e, vám poďakovať aj e, vašim kolegom, aj e, poslancom tohto výboru za to, že ste ma pozvali. Naozaj som veľmi rád, že som mohol prísť sem pred toto publikum a už som mal e, príležitosť e, rokovať e, s týmto výborom, spolupracovať s týmto výborom. A ja si spomínam na túto spoluprácu s veľmi dobrým pocitom a naozaj to bol veľmi veľký stimul pre tento náš dialog E, ktorý vedieme pre podporu privilegovaného vzťahu e, prepojenia, ktorý existuje medzi Africkou úniou a EÚ. Ako viete, strategické partnerstvo e, sa práve konsoliduje a má svoje aktivity v istých oblastiach. Teraz bol prijatý strategický plán na spoločnom samite Africkej únie a EÚ konali sa samity v Lisabone, v Káhire a nedávno aj v Tripolise. Teraz sa nachádzame v Bruseli v rámci 5. konzultatívnej schôdze eh, pre eh, mier v Afrike a eh, podiela sa na tom aj EU. Toto je taký, o, taká symbolická chvíľa, pretože Africká únia oslavuje e, svoje desiaté výročie založenia. A samozrejme, e, tie e, spoločné africké aktivity sa začali v roku 1963 v rámci Africkej jednoty a pred desiatimi rokmi sa jednotliví aktéry rozhodli, že nastala chvíľa na to, aby spoločná africká akcia e, dostala nové ambície a aby sa tak stalo prostredníctvom nového textu, nového nástroja a novej štruktúry. Preto by som chcel povedať, že Africká únia e, vlastne zdedila tie myšlienky africkej jednoty, čo sa týka princípov realizácie, ale aj istých slabých bodov. A takisto sme zdedili aj istú frustráciu. A e, Africká únia prináša nové ambície a chce byť e, novou organizáciou z pohľadu kvality, pretože má vyššie ambície a e, svoje, aktivity majú širší záber. Čo sa týka stratégie, Um, táto organizácia spočíva na štyroch pilieroch. Najprv mier a bezpečnosť. E, toto je potrebné pre realizáciu ďalších projektov Africkej únie. E, druhý pilier, toto je e, zvláštna črta, ide nám o vzdielané hodnoty. Tam patrí demokracia a ľudské práva. To sa nenachádzalo v zakladajúcich textoch našeho predchodcu. No a potom tretí pilier, spolupráca a integrácia e, afrického kontinentu. A štvrtý pilier, e, ľudské a inštitučné kapacity, tam samozrejme patrí pán Africký parlament, ďalej Africký e, súd, súdny dvor a tak ďalej ide nám teda o integráciu. E, čo sa týka mieru a bezpečnosti, to je sektor, ktorým sa zaoberám už 4 e, roky, um, pretože toto je môj prvý mandát. To spektrum aktivít v rámci mieru a bezpečnosti e, sa týka prevencie konfliktov. Najprv ide o štruktúrálnu prevenciu, tá spočíva v tom, že riešime príčiny konfliktov, či už ide o politické, sociálne alebo iné e, príčiny. No a potom nám ide o konsolidáciu e, mieru prostredníctvom rozvoja a e, prostredníctvom aplikovania správnych opatrení v jednotlivých konfliktných situáciách, ktoré sa vyskytnú. Vývoj doktríny Africkej únie, mm, keď to porovnáme s predchádzajúcou organizáciou Africkej jednoty, je charakterizovaná tým faktom, že náš predchodca eh, mm, bol za to, aby nevstupoval do vonkajších záležitostí, teda vnútroštátnych záležitostí štátu, ale my v našom zakladajúcom texte sme stanovili zodpovednosť ochrany, princíp zodpovednosti a to sa dostalo aj do zakladajúcej charty Africkej um, um, do charty Africkej únie. Čiže nechceme byť lahostajní ani k ozbrojeným konfliktom v Afrike ak niektorý členský štát e, sa ocitne v takej situácii, kde sú porušované ľudské práva, alebo e, kde sa nastane genocida, alebo kde sa dopúšťa, e, kde prichádza k zločinom proti ľudskosti, zasahujeme. Ďalej, zásadný princíp, ktorý Africká únia um, zdedila od predchodcu, je nedotknutelnosť hraníc. Tento hranic, tento princíp bol konsolidovaný a to už nie je konsolidované len v uznesení, ale je to zásadný e, princíp, ktorý e, je zakotvený v zakladajúcej zmluve únie. A tento princíp e, je hlavným nositeľom integrácie v kontinente a takisto e, postupuje aj proti fragmentarizácii e, kontinentu. Takisto posilňuje aj rozvoj e, kontinentu. Čo sa týka ďalších inovácií v našej organizácie, našej organizácii, všetky nové krízy a všetky nové konflikty v Afrike buď priamo alebo nepriamo závisia od um, štátnej správy, od vládnutia. Africká únia sa zamyslela nad otázkami eh, správneho vládnutia a eh, stanovila si eh, princípy a vytvorila si nástroje, ktoré budú prispievať k správnemu vládnutiu, správnemu politickému vedeniu štátu a takisto aj pre boj proti korupcii. Naše nástroje, nástroje Africkej únie e, sú mnohoraké a je ich veľa. Hm, ide tu e, najmä o tzv. architektúru alebo štruktúru mieru a bezpečnosti v Afrike, skratka APSA. Je to o, systém pre kolektívnu bezpečnosť a nejde tu len o prevenciu konfliktov, ale aj o, o riešenie príčin a o, o to, aby sa tieto konflikty už v budúcnosti nevyskytovali. E, konflikty, ktoré sa týkajú správneho vládnutia, e, tieto boli analyzované a e, dospeli sme k tomu záveru, že väčšina konfliktných situácií zodpovedá istým parametrom medzi jednotou a rôznorodosťou alebo diverzitou alebo napätím medzi centrom a perifériou. Čiže všetky situácie, ktoré sledujeme, Ehm, sú situácie, kde dochádza k nerovnováhe, ehm, k problémom, k ťažkostiam, k nedostatku proporčnosti medzi centrom a perifériom. Ehm, centrum je väčšinou dobre zásobované, periféria je zanedbávaná. A potom sú tu rozdiely ohľadom rešpektu diverzity, plurality, situácií, potom sa vyskytnú ozbrojené vzbury a dokonca aj e, pokusy o, secesiu, o odštepenie. Určite ste si aj vy všimli, že v súčasnej Afrike sú všetky konflikty vnútorné. Už neexistujú alebo skoro neexistujú konflikty medzi dvoma susediacimi eh, krajinami eh, kvôli hádkam ohľadom um, hraníc. Podstata, hlavný objem konfliktov v Afrike sa obmedzuje na eh, vnútorné konflikty, vnútorné problémy, ale samozrejme tieto konflikty často majú regionálne dimenzie, ehm, buď sa predlžujú, a týkajú sa etnických skupín. Ehm, dochádza tu aj k strategickej rivalite. Ja sa teraz pokúsim v rýchlosti opísať e, to, ako vyzerajú v súčasnosti konflikty v Afrike. Najprv by som chcel um, na úvod povedať niečo pozitívne. Je to fakt, že v súčasnosti je oveľa menej konfliktov a oveľa menej obetí, ako predchádzajú uh, 10 ročí posledného storočia, čiže v 90. rokov minulého storočia. Viete, aká situácia bola v regióne veľkých jazier, viete, že tam Eh, došlo k hrozným následkom. Mm, viete o genocíde v Ruande a o 10 rokov neskôr už eh, bolo v Afrike menej konfliktov. Z toho sa môžeme tešiť, aj keď bohužiaľ ešte stále príliš veľa konfliktov a príliš veľa ľudských obetí. A robíme všetko to, čo je v našich silách, aby sme ušetrili tieto straty na životoch avšak naše snahy sú stále nedostatočné. Chceme realizovať náš slogan Afrika, ktorá um, udržiava mier uh, v svojich hraniciach a udržiava mier aj vo vzťahoch s inými. A takže ako vyzerajú konflikty? Je tu fenomén terorizmu, námorného pirátstva, Čoraz viac sa objavujú aj um, skupiny, ktoré sa chcú odštiepiť od štátu. Separatistické skupiny. A um, ďalej sú to problémy v Edenskom golfe, eh, pardon, v Edenskom zálive a uh, Ginejskom zálive. Um, uh, toto môžeme e, popísať ako diálnica pre cezhraničné zločiny, lebo je tu vlastne priama linka, priama trasa zo západnej do východnej Afriky. A toto je obrovská výzva pre e, rozširovanie kolektívnej bezpečnosti celého kontinentu. Čo sa týka nadnárodných zločinov, um, jeden z veľmi závažných prejavov je e, obchod s drogami. Nemôžno poprieť to, že drog, obchod s drogami, nelegálny obchod s drogami v Afrike e, poškodzuje zdravie verejnosti. Je to však aj um, Ehm, má to však aj negatívne následky na fungovanie štátu, na demokraciu a predstavuje to riziko pre regionálnu bezpečnosť. Celá západná Afrika eh, je v súčasnosti postihnutá týmto javom. A vieme, že ten cieľový trh je Európa a táto, tento región, táto západná Afrika je len tranzitným miestom, aj keď e, časť drog je spotrebovaná vlastne v tomto regióne. E, teda tieto drogy e, sú často často sa stávajú dôležité alebo spotrebujú to mladí bez zamestnania a bez nejakej nádej do budúcnosti. Mm. Závažnou hrozbou je to, že zvlášť v západnej Afrike e, môžu vzniknúť narkoštáty, ktoré čerpajú svoje zdroje a svoje prostriedky práve z obchodu e, s drogami a um, čerpajú svoju silu z, to, z tejto siete. Ale práve západná Afrika sa musí konsolidovať a preto e, spolupráca v tomto sektore musí byť prioritnou. Ďalšie situácie, ak dovolíte, by som len v krátkosti vymenoval a potom sa k nim môžeme vrátiť, ak sa o ne budete zaujímať vo vašich otázkach. Veľmi ohrozená situácia je v regióne Veľkých jazier Pán predseda, vy ste už spomínal znepokojujúcu situáciu na východe Stredoafrickej republiky. E, takisto ohrozený región je Burundi. A potom e, sa sústredíme aj na iné regióny v Afrike. Musíme urobiť všetko preto, aby sa táto situácia ešte viac nezhoršila. ďalšie závažné situácie, ktoré sú veľkým ohrozením, ak naše úsilia nebudú dostatočné, je to napätie medzi Južným Sudánom a Sudánom. Včera sa viedli rokovania eh, pod vedením Africkej únie, e, ktorú vedie bývalý e, juhoafrický prezident. E, táto situácia je veľmi ohrozená. Máme pozitívne výsledky v oblasti Somálska. Medzinárodná komunita a EÚ nadalej podporuje Africkú úniu vo financovaní um, a pri, pri náprave alebo pri obnove somálskeho štátu, ale táto situácia musí byť ešte viac konsolidovaná. Je tu perspektíva novej ústavy, nových, um, nových legislatívnych textov 28. júna a nad týmto by sme um, mali um, sa naozaj zamyslieť, aké úsilia vyvinieme v tejto situácii, aby um, sa to stalo príkladom pre medzinárodnú um, komunitu. Príklad v tom, ako možno riešiť takýto typ situácií. Ďalej Sahelský región. Toto je veľmi závažná téma, ktorá vzbudzuje obavy. Ako som povedal, um, problémovými um, bol africký roh a veľké jazera, ale tomu sa pridáva aj e, Sahel a je to e, hrozbou pre tú konfiguráciu, ktorá sa tu rozvíja. Je tu problém štátnej správy, problém humanitárny, e, problém životného prostredia, ďalej problémy, ktoré sa týkajú terorizmu a drogového obchodu a ďalej sú separatistické problémy, čiže je to taký koktail problémov a ťažkostí či víziev a tento región mm, presahuje hranice Republiky Mali. Je to regionálny problém. A netýka sa to len západnej Afriky, lebo sa to týka aj ďalších krajín, napríklad sahelsko-saharskej zóny a týka sa to aj krajín centrálnej strednej Afriky. Potom sú tu konflikty, ktoré by sme mohli charakterizovať ako zmrazené pretože ehm, nedochádza tu k prejavom násilia ani nejakým veľkým riešením, ktoré by speli k zdarnému vyriešeniu. Je to napríklad Etiópia, Eritrea, Djibouti a Eritrea a potom aj dokončenie dekolonizácie eh, západnej eh, Sahary a žiaľ, referendum e, sa nečrtá v blízkom časovom horizonte, e, pretože viete, že došlo e, pr- problémom v misii OS, v OSN. Čiže je to isto slepá ulička. Čo sa týka e, nových e, nástrojov pre podporu mieru a bezpečnosti, e, tu máme regionálnu iniciatívu pre obmedzenie LRA. A máme podporu EÚ, tešíme sa z toho. A čoraz viac sa zapája do tohto aj Rada pre bezpečnosť OSN. Ide tu o jasnú demonstráciu toho, že africké krajiny v oblasti mieru a bezpečnosti realizujú adekvátne štruktúry, e, majú podporu e, celého kontinentu alebo podporu regiónu. Ide o to, aby sa e, zmaximalizoval dopad ich snah a vyriešil sa vyriešili sa ťažké situácie. Čo sa týka perspektív, len veľmi rýchlo. Pozitívne perspektívy. Um, sú to krajiny, ktoré sú dotknuté tým, ktoré, čo médiá nazývajú arabská jar. My e, v Afrike používame skôr výraz revolúcia a ľudové povstanie. E, je to veľmi ťažký a náročný proces, pretože volebným spôsobom sa tu zavádzajú demokratické štruktúry. Toto je naozaj veľká výzva, ktorá je veľkou nádejou. Um, takúto situáciu máme v Líbii, ktorá si pripravuje svoje um, zakladajúce zhromaždenie. A potom um, transformácia, alebo taký, taký, taký, taký prechodný stav. Um, Mm, je dôležitý a ide o to, aby sme toto podporili a vyhli sa e, nejakým problémom alebo omylom na ceste k demokracii. Nepracujeme sami, spolupracujeme s partnermi, s vernými partnermi, so strategickými partnermi. Partnerstvo medzi Afrikou a EÚ, o tom som už hovoril. Myslím si, že toto je e, veľmi zrelý vzťah. Je to zásadné pre e, africkú štruktúru pre mier a bezpečnosť a tešíme sa e, z tejto podpory a z tejto pomoci, ktorý sa nám dostáva od EÚ. Ďalej, partnerstvo s OSN. Toto partnerstvo tiež dosiahlo vysokú úroveň. Počas prvých mesiacov e, tohto roku 2012 e, sme videli, že e, došlo konkrétnym aktom, napríklad uznesenie 36 o Somálsku, alebo rada potvrdila strategický koncept, ktorú, ktorý vypracovala Africká únia a vypracovali sme bezpečnostný sektor pre Somálsko. A potom uh, uznesenie 2046, uh, ktorý OS, ktoré OSN prijalo ohľadom Sudanu a Južného Sudanu. Uh, a toto uznesenie, táto rezolúcia obsahuje doslovné znenie uznesenia Africkej únie. Na záver by som chcel povedať, že na budúci rok oslavím 50. výročie vytvorenia um, africkej jednoty, založenia africkej jednoty a to um, práve koinciduje so s nadobudnutím nezávislosti niektorých afrických krajín. Panafrikanizmus zostáva stále živou ideológiou v mysliach a srdciach uh, politických predstaviteľov Afriky ide nám o renesanciu, o znovuzrodenie, znovuzrodenie Afriky, ktorá obmedzí svoje negatíva, nedostatky a zabezpečíme, aby Afrika kráčala s nádejou do budúcnosti a realizovala hodnoty, ktoré zdieľa spolu s medzinárodnou komunitou, lebo ide o zásadné hodnoty, a e, kontinent by sa mal uberať cestou pokroku e, smerom k zodpovednej a prosperujúcej Afrike. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem srdečne za túto prezentáciu, ktorá, myslím, poskytla dostatok e, námetov na diskusiu. Ako prvý má slovo pán Prieda. <clears throat> Euh, ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, ďakujem za váš e, prejav. Ako ste povedali, e, Africká únia je dôležitým partnerom EÚ. A ako ste to pripomenuli, vyskyt vyskytli sa v histórii, a teda vyskytujú sa v Afrike veľmi závažné krízy. Ja by som chcel eh, spomenúť dve krízy. Ja by som chcel eh, hovoriť o Južnom Sudáne a Sudáne. Eh, tešíme sa, že rokovania napredujú my sme o tom diskutovali aj na štrasburskej plenárke. A sme znepokojení eh, z tých udalostí z minulého týždňa, došlo tam k bombardovaniu. A eh, sme prekvapení, že Africká únia eh, neodsúdila toto bombardovanie a urobili ste to preto, aby ste podporili Sudan, aby sa vrátil k rokovaciemu stolu, alebo si myslíte, že v budúcnosti môžeme očakávať takéto ďalšie udalosti, že tri dni bombardovania a potom zrazu prídu k rokovaciemu stolu, od ktorého odišli pred pár dňami? Hm. Ako vnímate vy zmysel tohto bombardovania? Eh, ktorého sa dopustil Sudán. Potom druhá pripomienka ohľadom Somálska. Vy sám ste to spomenuli. Skonštatovali sme, takisto ako aj ja, aj moji kolegovia, že Africká únia dosiahla úspechy e, v oblasti e, mesta Avgoeb. To je veľmi dôležité mesto v Somálsku a tu sa vlastne vytvára humanitárny koridor až do Mogadišo. Samozrejme, musíme zablahoželať um, vojakom za tento úspech, ale ja sa chcem spýtať, či sa to udrží, či tento koridor bude fungovať, či to vidíte zo strednodobého hľadiska ako činnosť, ktorá uh, sa udrží. Ďakujem. Yes. Ďakujem veľmi pekne, pán veľvyslanec, pán komisár, za obsiahly výklad. Bol plný informácií. Ja sa pripájam k tej otázke, ktorú položil môj kolega. A chcela by som vás poprosiť, aby ste nám vysvetlili, Aký je postoj Africkej únie, pokiaľ ide o situáciu v Mali? A v Guinei Bissau. Áno, tie hodnoty, demokracia, ľudské práva, dobrá správa a potom tie výzvy o ktorých ste hovorili, pokiaľ ide o, o správu v týchto krajinách. A, a to, že vlastne rôzne druhy kriminality využívajú vládne štruktúry, tak to naozaj spochybňuje mnohé veci najmä pokiaľ ide o kroky ECOAS. ECOAS má byť regionálnou organizáciou v západnej Afrike a samozrejme je podriadená Africkej únii, ale spôsob, akým ECOAS vystupuje teraz, vlastne e, schvaluje konanie pučistov, ktorí zvrhli e, riadne vlády a to je v protiklade e, voči tomu, čo e, vyhlasuje Africká únia a tiež Spojené národy, za čím by vlastne mali stáť. Ja si myslím, že ten prípad Guinea Bissau je v protirečení tomu, čo obsahujú rezolúcie OSN Takže myslím si, že Africká únia a vy osobne by ste mali viac spolupracovať, majúc na zreteli e, tie problémy organizovaného zločinu, o ktorých ste veľmi jasne hovorili. A teraz sa to šíri zo západu na východ Afriky. A ako ste povedali, a približuje sa to k Európe s cieľom E, e, to samozrejme môže byť útok na Európu, ale znamená to veľké utrpenie e, ľudí v Afrike. Chcem vás poprosiť, aby ste povedali niečo viac o, o otázke západnej Sahary. Myslím, že toto je situácia, vy ste o tom hovorili, Africká únia podporuje Eh, rezolúciu OSN v tejto oblasti, ale tu dochádza k situácii, kde medzinárodné právo je obchádzané. A ako ste povedali, vyslanec Christopher Ross eh, z OSN eh, bol odmietnutý Marokom A zdá sa nám, že Africká únia nie je príliš účinná, efektívna v týchto otázkach. Chcem povedať, že Európska únia má svoju zodpovednosť za isté protirečenie alebo nekonanie v tejto špecifickej otázke. Ale toto je africký problém, takže Africká únia by tu mala e, konať predovšetkým a nevidím, že by sa tak dialo. Prosím vás, aby ste sa k tomu vyjadrili. Ďakujem. Ďakujem, pán Weigl. Ďakujem, pán predseda. Eh, pán vyslanec, eh, eh, my sme boli v službe istý čas spolu vo Viedni a som rád, že sa s vami znova stretávam. Ďakujem za váš obsiahlý výklad a počerkli ste Eh, ako je potrebné, aby sme si vymenali názory pravidelnejšie, aby sme viac politicky spolupracovali a hĺbšie spolupracovali. Eh, podali ste nám eh, veľmi, veľmi veľa podnetov na premýšľanie. Ja som sa chcel najprv opýtať tiež o západnej Sahare niečo. Včera večer sme E, tu mali veľa, veľa ľudí, tu nebolo jedno voľné miesto a ešte tu aj 50 ľudí stálo a témou bola Západná Sahara a pozerali sme film pána Bargena o Západnej Sahare. A z toho vyvstala mnoho otázok, ktoré by sme mohli postaviť, ale tá najdôležitejšia otázka, kto viac by sa mal angažovať v tomto procese, hľadania riešení, pretože e, pán Bardon včera e, pripomenul e, obrazy spojené s históriou tohto problému a to všetko začalo brutálnou inváziou. Jednoducho to bol jednoducho vykonštruovaný konflikt, pretože tu ide o zvrchovanosť národa, ktorý žije na svojej zemi a, a ide o návrat tejto zvrchovanosti. Ja si myslím, že tak ako Európa je zodpovedná za e, správanie svojich členských štátov, ktoré, e, ktoré jednoducho stoja v ceste rozumnému riešeniu tohto problému v OSN e a tiež inde, je tiež e, oprávnené, aby sme od vašej organizácie očakávali e, jasnejšie a rozhodnejšie stanovisko k tomuto problému. Pretože naozaj toto je vlastne posledný doklad koloniálnych čias na africkom kontakt, kontinente v celosvetovom meradle. Takže musíme byť rozhodnejší. Možno, že E, si myslíte, že e, demokracia v Maroku dozreje a že si uvedomia, že už si nemôžu dovoliť, aby mali vo svojom susedstve kolóniu, alebo sa musí stať e, niečo horšie, aby Maroko ustúpilo v tejto otázke. A a ustúpiť znamená stiahnuť sa a ľudu západnej Sahary dať právo vlastnej budúcnosti. Moja otázka, druhá otázka je kratšia. Týka sa problému Darfúru. Problém Darfúru je zatienený v súčasnosti konfliktom medzi juhom a severom Sudánu. Ale ten problém tam zostáva. A rokovania v Dohe neviedli k žiadnemu riešeniu problému Darfúru. Myslím si, že skôr alebo neskôr sa to znova stane predmetom nášho záujmu a, a bude tu potreba, aby sme sa angažovali v tejto otázke. Takže chcem e, vás poprosiť o poznámky k Darfúru. Ďakujem veľmi pekne. Pani Nielsen. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda Pán komisár, e, chcela by som vám položiť dve otázky. Najskôr Mali. E, včera prezident Francúzskej republiky Hollande vyzýval Africkú úniu, aby povolala, zvolala zasadnutie ohľadne situácie v Sahelu a v Saheli a v Mali. Ináč mala aj rokovanie s pánom Bony, s prezidentom Mali a s pánom Vatara, ktorý je prezidentom CDAO. Chcela by som vedieť, ako vidíte túto myšlienku, ktorá sa začína stále častejšie objavovať, že by sa do týchto oblastí mali poslať hybridné mierové jednotky, to znamená jednotky OSN, Africkej únie a CDAO do Mali bola by Africká únia ochotná požiadať o vyslanie týchto mierových jednotiek? Akú rolu má zohrávať EÚ v tejto oblasti, okrem toho, že má humanitárne poslanie? Akým spôsobom by sa mohla zapojiť do tejto mierovej misie, samozrejme na základe mandátu OSN? Ďalej by som sa vás chcela opýtať na humanitárnu a potravinovú krízu, ktorá nevznikla v súčasnosti. Viete, že súvisela s e, jednotkami MNLA a už vtedy tu bolo obdobie sucha. Červený kríž vtedy hovoril o tom, že tu budú pôsobiť osoby Červeného kríža, najmä v centre Mali. Hlavne v oblasti Mompty je veľmi vážna situácia, je to veľmi chudobný kraj a prežitie tam je ťažké. Humanitárne je táto situácia veľmi znepokojujúca. Chcela by som vedieť, akú požiadavku má MNLA z hľadiska geografických oblastí. Nedávno som videla mapu a hovorilo sa, tu je tá zóna Zuan a na tejto mape som objavila práve tento kruh tej oblasti, ktorý nesúvisí podľa môjho názoru s Tuaregmi. Mohli by ste nám upresniť tú hranicu tak, ako ju v súčasnosti stano, stanovuje hnutie Zaula? Ďalšia otázka. Keď ste hovorili o súčasných konfliktoch v Afrike, povedali ste, teraz v Afrike konflikty sú vnútorného charakteru, buď medzietnické konflikty alebo iné. Neskrývam, že som trochu prekvapená, nezdielam celkom vaše stanovisko. Možno a nemyslím si, že by tieto konflikty boli e, riadené bývalými e, metropolami alebo štátmi EÚ, ale samozrejme je tu záujem o e, nerastné bohatstvo, a myslím tu najmä o zbrojené konflikty v Kongu. Minulý týždeň 30 tisíc osôb muselo opustiť oblasť Kivu a prešli do Ugandy. Je tu skutočne ozbrojený latentný boj a nemôžeme popierať prítomnosť našich spoločností, ktoré chcú využívať nerastné bohatstvo. Nie je možné hovoriť, že sa nás netýkajú tieto africké konflikty. Ďakujem, pán predseda. K otázke západnej Sahary myslím, že kolegovia, ktorí tú otázku kladli, boli trošku nespravili, pretože Maroko nie je členom e, Africkej únie, e, pretože západná Sahara e, bola uznaná všetkými ostatnými členskými štátmi a je členom Africkej únie. Eh, pán komisár, vy ste hovorili o eh, niekoľkých zmrazených eh, konfliktoch a tiež, že sa vytvárajú dva nové štáty za posledné 10 ročia, Eritrea a e, e, Južný šad, Sudán. Mám otázku z Somalilandu. E, tam vládli Al-Shabaab, džihaisti a to je zaujímavý príbeh a samozrejme máme správy od e, úradov e, Somalilandu, že Africká únia im e, odoprela právne uznanie. Bol tento štát uznaný v asi niekoľko týždňov, 60. rokov, ale od 91. je to samozpráva a prechodná vláda asi skrachuje onedlho. Čo si myslíte, čo sa bude diať eh, v Somálsku a myslíte si, že Somaliland eh, bude sa môcť rozvíjať ďalej? Druhá otázka, eh, financie Africkej únie. Pán Kadáfi, myslím, bol zodpovedný za príspevok alebo podiel asi 20 vášho rozpočtu. Nová vláda v Tripolise nie je veľmi spokojná e, e, s tým, že veľké štáty Afriky podporovali e, tak ako chcete prekonať túto medzeru vo financovaní, keď Líbia nebude tak štedro podporovať váš rozpočet, tak ako predtým? A potom Africká únia a regionálne bloky Anna Gomez spomenula Egoaz, ale svoje ďalšie. Ako nakladáte s týmito regionálnymi blokmi, eh, pretože oni nemajú formálne vzťahy. Mňa by to zaujímalo, ako to funguje. My eh, nemáme o tom prehľad v Európskej únii. Členské štáty majú priamo vzťah únie, tam nie sú žiadne sprostredkovateľské bloky, takže ako s tým nakladáte? Ďakujem. Cieri. Pán Pancieri. Grazie, molto velocemente. Ďakujem pekne, veľmi stručne. E, počul som, že sa mali tieto konflikty nejako utlmiť, ale myslím si, že by predsa len bolo treba zdôrazniť, že iba veľmi pomaly sa tu pristupuje k riešeniu týchto problémov. Nechcem opakovať, čo už povedali kolegovia, ale predsa len by som chcel počiarknúť tri body. Bod 1 treba mať jasno v tom, že otázka Sahelu je stále dôležitejšia pre bezpečnostné úvahy. Vzťahuje sa to aj na štáty ako je Mali a ďalšie, teda ide tu skoro o celý africký kontinent a Európu. Preto by som vás chcel požiadať o podporu aj toho z toho kvarteta, už k tomu pribudla aj Nigéria. Maroko zostáva bokom, ale myslím si, že predsa len by bolo treba prihliadať na to, čo sa povedalo. Bolo by treba preskúmať, či sú teraz dané podmienky na to, aby sa na mieste umiestnili jednotky, ktoré by sa snažili postaviť medzi tie strany konfliktu. Mám veľké obavy z ohľadu latentného konfliktu medzi Eritreou a Djibouti A mám tiež veľké obavy na základe toho, čo sa stalo v samotnej Eritreji. Tam je jednoducho neudržateľná situácia a myslím si, že Africká únia tu skutočne musí e, vytvárať veľký politický tlak, aby sa vyriešili otázky, ktoré medzi iným existujú, preto lebo tam nie je právny štát, tam nie sú práva, tam nie je právo a sú tam bezpečnostné problémy, migračné problémy do Líbie, aj to má veľké dopady. A teraz niečo k západnej Sahare. Chcel by som vás v podstate e, sa spýtať, či je možné zvolať tam okrúhly stôl medzi Európskou úniou a Africkou úniou, e, kde by sa sprevádzalo a podporovalo to, čo robí Christopher Ross. Keď sa toto všetko ponechá iba v rukách OSN, tak si nemyslím, že by sa ten problém e, skutočne dal efektívne riešiť. Ja si myslím, že Africká únia a Európska únia by tam mali v zosilnenej miere vystupovať ako protagonisti a možno, že by mohli nájsť nejakú inovatívnu metódu na diskusiu. Ďakujem. E. Ďakujem pekne. Pán veľvyslanec, máte slovo. Merci, monsieur le président. Je crois que Ďakujem, pán predseda. Myslím, že som jasne naznačil, že moje obdobie alebo môj čas, ktorý mám k dispozícii, je obmedzená v porovnaní s e, e, obsiahlosťou tých otázok. A samozrejme budem musieť trošku prierezovo odpovedať. Tak najprv otázka o západnej Sahare. To zaznelo v niekoľkých vystúpeniach. Teším sa z toho, vzhľadom na to, že stanoviská, ktoré ste vyjadrili, sa všetky vzťahujú k potrebe zjednotiť naše úsilie a po, e, podnetiť dynamiku v týchto riešeniach, aby sme v konečnom dôsledku mohli národu západnej Sahary zabezpečiť uplatnenie práva na seba určenie. Ten obťažný proces, ktorý vedie OSN e, vďaka vyhláseniu generálneho tajomníka a tiež aj zo strany Bezpečnostnej rady. To všetko poukazuje na tie obťaže, s ktorými sa stretávame a ktoré Africká únia zaznamenala v dobách, keď zabezpečovala vedenie tohto procesu. Jeden z vás zdôraznil a to oprávnenie, že Afrika nakoniec e, poskytla e, status tomuto štátu, ktorý sa štal členom OSN a potom členom Africkej únie. Africká únia e, sa, sa spolieha na zákonnosť práva na seba určenie tohto afrického národa a stanovila jasný záväzok e, členov Poliferia, ktorí mali súhlasiť s tým, že príjmu rozhodnutie referenda, ako náhle sa uskutoční. Sahárska republika je teda plnoprávnym členom Africkej únie a Africká únia sa aj naďalej domnieva, že situácia nie je normálna vzhľadom na to, že veľká časť území sa vymyká spod kontroly tohto štátu a vzhľadom na to, že mierový proces, ktorý vedie OSN, neumožňuje naznačiť e, konečné riešenie. Myslím si, že Európska únia a európske štáty majú tiež významnú zodpovednosť. Mali by využiť svoj vplyv a vieme, že to je dôležitý vplyv, aby sa podarilo dospäť k riešeniu. Ide o to, aby sa podporila politická vôľa, ide o to, aby e, e, tu bola konečne možnosť pre ľud západnej Sahary uplatniť svoje právo. Anna Gomeš v tejto súvislosti hovorila aj o Timore Viete, že všetky tieto národy by sa mali zbaviť tohto koloniálneho bremena a mali by sa pre ne otvoriť perspektívy z hľadiska združovania, z hľadiska možností pre tieto národy na spoločnú budúcnosť s pozitívnejším výhľadom. A možno, že to riešenie západnej Sahary by mohlo byť podnetom pre budovanie Veľkého Magrebu eh, v tomto priestoru Afrike a, a možno by mohla vzniknúť integračná dynamika, ktorá by mohla posilniť snahy po kontinentálnej integrácii. Zaznelo veľa podnetných myšlienok, pokiaľ ide o spoločné zasadnutie EÚ a Africkej únie. Myslím, že dobré myšlenky mali byť využité na to, aby sa odblokovala situácia, ktorá zatiaľ v nás vyvoláva veľké znepokojenie. Dochádza k určitým ústupkom z hľadiska ľudských práv. Zaznamenávame isté potiaže v živote sárskych utečencov v každom prípade situácia nie je normálna a bolo by vhodné, aby sme ju čo najskôr vyriešili, tak aby saharský ľud už nemusel byť obeťou, nachádza sa v tejto situácii už príliš dlho. Pokiaľ ide o Africkú úniu, sme ochotní prispieť ku kvalitnému riešeniu tohto problému a to v spolupráci s OSN a so všetkými ďalšími aktérmi. Teraz sa pokúsim odpovedať na otázky v poradí. Vzťahy medzi Sudánom a Južným Sudánom. Ako som povedal, rozhodnutie, ktoré bolo prijaté na schôdzke ministrov Mierovej a bezpečnostnej rady 24. apríla v Addis Abeba boli potvrdené 2. mája v rámci rezolúcie 2046 na úrovni Rady bezpečnosti OSN. Ide o jednoznačný zákaz e, leteckého bombardovania. A samozrejme, hovorilo sa tam aj, aj o odsune obyvateľov. Znovu opakujeme, že vo svetle aktuálnych udalostí odsudzujeme bombardovanie zo strany Africkej únie. Bombardovanie malo prestať, mali by, malo by sa zastaviť presilovanie obyvateľov a rokovania sú jedinou možnou cestou pre riešenie nedoriešených problémov medzi oboma krajinami. A tiež je dôležité, aby obe krajiny pochopili, že musia dodržiavať dohodu o miery, kde sa hovorí o vytvorení dvoch životaschopných štátov, ktoré budú spolu nažívať v miery a budú sa navzájom doplňať. Európska únia a celé medzinárodné spoločenstvo môžu takto podporovať snahy týchto dvoch strán ktoré by mali vyústiť do kompromisného riešenia nedoriešených problémov. V každom prípade dávame prednosť takémuto riešeniu pred konfrontáciou, do ktorej sa pustili obe krajiny. A teraz otázka Somálska. Áno, sme radi, že jednotky vlády, ktoré sú v oblasti v Viete, že tam pôsobili a tam bolo najvyššie sústredenie presídlených osôb. Velenie v teréne prijalo všetky opatrenia na ochranu civilného obyvateľstva. A tento cieľ sa dosiahol bez toho, aby došlo k, obyvateľ, k obeťam medzi civilným obyvateľstvom v súvislosti s týmito operáciami. Teroristická skupina Šaba sa musela stiahnuť. Oblasť Avko je pod kontrolou. Teroristická skupina sa nachádza 40 km od tejto oblasti. Takže sa nazdávam, že vojenské akcie budú pokračovať a situácia sa náležite vyrieši v najbližších týždňoch. Ako viete, je tu istá strategická koncepcia, ktorú som zdôraznil, informoval som vás o nej. Táto strategia bola vypracovaná a zodpovedá predstava medzinárodných aktérov. Tieto jednotky budú pôsobiť tak, aby politická a vojenská stratégia postupovala ruka v ruke, tak aby koncom augusta bolo možné začať novú éru v tejto oblasti. Nazdávame sa, že medzinárodné spoločenstvo by malo využiť zlepšenie tejto situácie z hľadiska bezpečnosti a umožniť civilnému obyvateľstvu dostať sa do oslobodených oblastí a využiť to, že tieto oblasti boli očistené od skupiny Šaba, ktorá tu vykonávala odsudenia hodné činnosti. Pokiaľ ide o Mali a Guinei-Bissau. Tu chcem povedať, že súhlasíme s tým, že tieto dve nešťastné situácie sa vyskytli ako protiprúd všetkých pozitívnych snah. A, a samozrejme, všetky prevraty sú zlé a nezmyselné. Ten Prevrat v Mali sa konal asi mesiac pred prezidentskými voľbami a prevrat v guinea bissau sa odohral medzi dvoma kolami prezidentských volieb. Je to teda nebezpečný obrad z, späť z hľadiska demokratického procesu v Afrike a je dôležité bdieť nad tým, aby tieto režimy, ktoré vzýšli z týchto prevratov, nemohli získať prevahu v týchto krajinách je dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo hovorilo rovnakým hlasom a odsúdilo tieto protiústavné zmeny. Africká únia na svojej úrovni e, sa snaží dodržovať kľúčové princípy, ktoré prijala vo svojom postavení vo vzťahu k týmto prevratom. Snaží sa zoskupiť všetky subjekty, ktoré by mohli zladiť toto stanovisko. Vznikol teda plán, že 7. júna bude zasadnutie skupiny na monitorovanie situácie v Mali, tam budú všetky africké štáty, ale aj medzinárodné, bilaterálne a, a multilaterálni partnery Európska únia, OSN a popoludní 7. júna bude zastupnutie medzinárodnej skupiny pre kontakt Gvina bissau kde spolupredseda kde bude spolupredseda CDAO a dúfame, že na záver tohto dňa 7. júna medzinárodné spoločenstvo bude jednotnejšie a, a rozhodnejšie vo svojej snahe pracovať ruka v ruke spoločne a ustanoviť ústavný poriadok e, ako v Mali, tak aj v Guinei Bissau. Ďalšia otázka sa týka Darfúru. Je pravda, že dochádza k určitému zmenšovaniu nestability v Darfúre. Ide o vzťah medzi Sudánskou republikou a Južným Sudánom. Tieto vzťahy nás znepokojujú predovšetkým. Ale je jasné, že Darfur potenciálne zostáva rizikovou zónou a to do tej doby, kým povstalecké skupiny nepristúpia na rámcový dokument, ktorý boli pracovaní v Dohe a v Katare v rámci spoločného sprostredkovateľa Africkej únie a OSN. Z hľadiska medzinárodného spoločenstva ide o to, aby tu bola snaha presvedčiť ozbrojené skupiny, aby pristúpili na rokovania a prijali princípy dokumentu z Doha a aby spolupracovali na konkrétnych riešeniach. Snaha zmeniť režim vojenským spôsobom nie je riešením. Je nutné, aby medzinárodné spoločenstvo toto jasne vyjadrilo z hľadiska týchto povstaleckých skupín. Snažil som sa hovoriť o vývojovej typológii kríz v Afrike Zdá sa, že všetky konflikty sa odohrávajú v rámci hranic konkrétnej krajiny. Nejde o to, čo právnici nazývajú konflikty medzinárodného charakteru. Ide o vnútorné konflikty, pretože sa odohrávajú v rámci hranic. Ale zároveň som povedal, že často sú tu faktory, ktoré svojím spôsobom prekračujú hranice konkrétnej krajiny, vstupujú do toho iné subjekty. Takže bez ohľadu na to, či už ide o nadnárodné spoločnosti, pirátstvo, teroristické skupiny alebo jednotlivcov a štáty. Samozrejme, z politického hľadiska sa objavuje nevyhnutnosť vykonať aj takúto analýzu z hľadiska vonkajších faktorov. Ja nie som proti tomu, pretože často to zodpovedá skutočnosti, ktorú registrujeme v teréne. Pokiaľ ide o posilnenie medzinárodných snah z hľadiska Mali a severnej časti Mali, tam viete, že sme si všimli vyhlásenie nového francúzského prezidenta. Sme radi, že si tú otázku všíma a prijali by sme si, aby medzinárodné spoločenstvo ako celok bolo rozhodné, pokiaľ ide o odmietnutie delenia, a štiepenia. Je dôležité, aby sme sa vyvíjali smerom k integrácii je dôležité, aby sme našli prostriedky na dialog, pokiaľ to postačuje, a prípadne použili iné prostriedky vrátane síly, pokiaľ je to nevyhnutné. A to s cieľom zachovať územnú celistvosť, národnú zvrchovanosť v Mali. Je zrejme, že v rámci demokratických inštitúcií, ktoré vytvorilo Mali v priebehu 20. rokov, v rámci týchto inštitúcií je priestor pre všetky vrsty obyvateľstva, aby prispievali k riešeniu týchto situácií. Bez toho, aby bolo nevyhnutné povstať a chopiť sa zbraní a ohroziť územnú celistvosť tejto krajiny. Ďalej je nutné uznať, že vojenský prevrat oslabil, a to výrazným spôsobom, e, e, túto republiku, pretože tento prevrat tejto republike vzal tú rozhodujúcu zbraň, ktorá spočívala v legitimite demokraticky zvolených štruktúr. Pokiaľ je o sever Mali, samozrejme, po už niekoľko desať rokov tu e, operujú akmi a je potrebné e, vytvoriť predpoklady na dialog, aby sa vyriešil problém Tuaregu to by samozrejme malo zodpovedať e, legitímnym požiadavkom na celistvosť Mali a zároveň je nevyhnutné postupovať rozhodne, pokiaľ ide o boj proti medzinárodnému terorizmu. Nie je možné, aby terorizmus získal ďalšie územia a rozširoval svoj vplyv prakticky na tretinu územia mali. Nechcem hovoriť o mape, ale v súčasnosti dve tretiny územia Mali vláda nemá pod kontrolou. A teraz k financovaniu Africkej únie. Ja myslím, že tu nie je dôvod na znepokojenie. Európska únia e, nám pomohla oveľa viac ako Muammar Kadáfi a vzhľadom na to, že Európska únia ešte stále existuje, nie sme znepokojení chcem povedať, že Kadafi nikdy neprispieval 20 Najväčší príspevok je zo strany piatich krajín. Južná Afrika, Nigeria, Egypt, Alžír a Libia. Tieto krajiny platili 15 každá z nich. Teraz je to 12,5 pre tieto jednotlivé krajiny. Teda Kadafi nikdy nemal uh, akúsi páku z hľadiska svojich príspevkov do rozpočtu Africkej únie. Af- Africká únia závisí od všetkých členských štátov na tých piatich, ktoré som uvedol, ale aj, a to predovšetkým na medzinárodných partneroch. U nás je problém, aby sme znížili príspevok e, e, medzinárodných partnerov a zvýšili príspevok e, našich štátov. Teraz uvažujem o akomsi spoločnom odvode, ako to funguje z hľadiska CDAO, teda Západná Afrika a Stredná Afrika. A myslíme si, že tu sú možnosti pre naše členské štáty, aby platili vyššie príspevky na základe spravodlivejšieho rozdelenia. A zvyšok by platili naši medzinárodní partnery. Chcem povedať, že nová libyská vláda zaplatila celý príspevok pri Líbie, e, takže tu nie je problém z hľadiska tejto otázky, pokiaľ ide o príspevok Líbie. Samozrejme, samozrejme, že som e, e, presiahol ten čas, ktorý som mal k dispozícii, ten beží veľmi rýchle. Na záver ešte poviem, že pokiaľ ide o vzťah ehm, Africkej únie a regionálne spoločen- spoločenstva, o tom sa tu tiež hovorilo, tu funguje princíp subsidiarity, eh, pokiaľ ide o komparatívne výhody kontinentu a regionu. Máme tiež princíp zdieľanej zodpovednosti a zdieľania záťaže a tiež princíp komplementarity, pokiaľ ide o naše snahy. Regionálne spoločenstva sú súčasťou architektúry mieru a bezpečnosti na kontinente. A táto architektúra sa upevňuje, konsoliduje. A z tohto hľadiska samozrejme musíme využiť najlepšie skúsenosti Európskej únie, ale zároveň musíme rozvíjať aj naše eh, vlastné správne postupy. A ako som povedal, dúfame, že v roku 2013, keď budeme mať 50. výročie tohto spoločného afrického pôsobenia, získame nový impuls pre panafrický postup a podarí sa nám viac a lepšie, pokiaľ ide o čerpanie našej vlastnej energie a z hľadiska využívania zdrojov strategických partnerov, ako je napríklad e, Európska únia. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Myslím si, že toto bola najzaujímavejšia diskusia, ktorú, ktorú sme mali k tejto téme. Bolo to veľmi užitočné pre naše ďalšie úvahy a dúfam, že v tejto spolupráci budeme pokračovať. Ďakujem veľmi pekne, prajem vám všetko dobré.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 Vážené dámy a páni, chcel by som medzi nami privítať predsedu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ako aj pani Grabe, riaditeľku Inštitútu otvorenej spoločnosti v Bruseli. Je známa aj zo svojej činnosti v komisii. Srdečne ich vítam. Dnes máme diskusiu, ktorá súvisí s rozširovaním, politickými cieľmi, kritériami a aj strategickými záujmami EÚ. Myslím, že správa pani Kopa e, sa prejaví aj v nasledujúcich rokoch a dúfam, že s tým dospejeme k veľkému úspechu. Dnes máme druhú výmenu názorov k tejto správy našej kolegyne a myslím si, že pokračovanie tejto diskusie je potrebné, aby sme vnikli do tejto problematiky a s pánom Nilzenom a s pani Grabe máme na to, myslím, oboch skutočne dôležitých reprezentantov ktorí nás môžu v tejto oblasti posunúť ďalej. Bol by som rád, keby pán Nielsen a pani Grabe sa zúčastnili e, na diskusii, urobili úvod takých 5 až 10 minút. Viete, že je to detailné stanovisko, pretože normálne tu dávame na hovorenie asi 1,5 minúty. A poprosil by som, aby najskôr sa ujal slova pán Nielsen. Nech sa páči. Much, Ďakujem veľmi pekne, eh, Elmar Brok, za túto príležitosť a chcem sa tiež poďakovať pani spravodajkynie, pani Kopa za návrh správy. Ja som si ho preštudoval a myslím, že môžem súhlasiť eh, so všetkými 22 rozličnými bodmi je tam dôraz na rovnaké spravodlivé podmienky pre všetky krajiny a tento koncept e, podporujem. Musí od začiatku existovať jasné, musia existovať jasné podmienky pre e, občanov a pre politikov, ako vstúpiť do Európskej únie. To je ústredné pre dôveryhodnosť Európskej únie to tiež umožní a zjednodušní e, občanom pristupujúcich krajín Ehm, brať e, na zodpovednosť svojich politikov, pokiaľ ide o európsku agendu, ale toto musí byť spravodlivé a musíme e, trvať na týchto dohodách. A po latinsky sa hovorí pacta sunt servanda, takže tie dohody treba dodržiavať. A vždy to je ale aj proces učenia pre Európsku úniu a je normálne prispôsobovať proces. Učíme sa zo skúseností. Skúsenosti e, musia e, vždy zvyšovať úroveň pripravenosti kandidátskych krajín e, na pristúpenie do Európskej únie. Prejdem k jednotlivým bodom, kde zostane ekosok si myslíme, že by sme sa mali angažovať a kde si myslíme, že by mohla byť aj silnejšia angažovaná zo strany parlamentu. My sme žiadali, aby tam bol silný sociálnejší rozmer v tomto procese. Rozšír, proces rozšírenia sa často považuje za čosi bolestné, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť. Sú tam rôzne e, spoločnosti, E, treba tiež zdôrazniť sociálne politiky, e, lepšie komunikovať o týchto politikách. Napríklad pokiaľ ide o sociálne aky, o pracovný čas, alebo zdravie a bezpečnosť a e, na pracovisku. To sú dobré príklady toho, ako sú európsky zamestnanci chránení európskymi AKIS. Návrhy ECOSOKu hovorí o profile sociálneho a občanského dialogu. A je to jasne vyjadrené v bode 9 návrhu správy. Chceme, aby to boli meradla e, e, prístupového procesu. To je naozaj nevyhnutné, aby proces rozšírenia bol viac inkluzívny rozšírenie nemôže byť iba v rukách e, e, e, európskych a, štátnych administratív. Je to aj vec občanov a samozrejme Európsky parlament zastupuje občanov. A ide tu o sociálny progres a potrebné sú aj ďalšie organizácie. A tie by mali byť zainteresované. To je jediný spôsob, ako to možno urobiť úspešným. Pokiaľ ide o sociálny rozmer, chcem zdôrazniť, že vo všetkých krajinách e, rozšírenia je e, e, potreba posilnenia odborových organizácií. Áno, potrebujú nástroje na to, aby mohli zastupovať zamestnancov. Ale odborové zväzy zohrávajú kľúčovú úlohu pri Ehm, sprevádzaní procesu pristúpenia. Európska únia musí poskytnúť vyššiu podporu týmto zväzom, aby zvýšili svoju kapacitu. Sociálni partnery, najmä odborové zväzy, musia mať nástroje, aby sa mohli účinne zapájať do bilaterálnych a trilaterálnych sociálnych dialogov. Samozrejme, musíme zabezpečiť, aby tieto odborové zväzy boli reprezentované eh, svojimi členmi a boli nezávislé a nie kontrolované štátmi. Pokiaľ ide o rozšírenie Európskej únie, eh, chcem zdôrazniť, že eh, sa veci menia. Rozšírenie musí byť politickou prioritou, ale nesmieme zabudnúť, že očakávania na strane obyvateľov pristupujúcich krajín sú vysoké. A chcem povedať, že to treba vnímať ako historickú príležitosť pre Európu, aby bola zjednotenia. Samozrejme, pri dodržaní podmienkov, že splňa kritéria a, a budú sa uberať smerom, ktorým sa majú uberať. Ale pre Európsku úniu je to, je to historická výzva, aby mohla e, zabezpečiť pokračovanie tohto procesu. V našom výbore využívame hlavne dva nástroje. Pre všetky tieto krajiny, ktoré klopú naše dvere a ktoré začali rokovania, sme vytvorili tzv. spojený konzultačný výbor. Tvoria ho, eh, alebo teda riadi sa asociačnými dohadmi. Je to podobné eh, s procesom v Európskom parlamente. A ja samozrejme bolo by mnou cťou, keby sme v budúcnosti mohli mať spoločné stretnutia, kde budú naši sociálni partnery a e, e, zároveň sa stretnúť s politikmi, ktorých pozývate vy. Ďalším nástrojom, pokiaľ ide o e, spoločnosť Západného Balkánu, to je s, e, fórum spoločnosti. Tam e, preberáme e, témy, e, ktoré e, zastupujú rôzni predstavitelia občianskej spoločnosti. Na konci novembra sa s nimi stretneme v Záhrebe. Budeme sa tam venovať témam, ktoré ste vyznačili vo vašej správe, teda rozvoj vidieka, nezamestnosť, ale aj sloboda pre, prejavu a sloboda médií. Niektoré odporúčania budú odoslané európskym politickým predstaviteľom a potom e, budeme pracovať na ich implementácii spolu s našimi partnermi na strane občianskej spoločnosti v regióne. A aby som e, e moje vystúpenie ukončil, chcem povedať, že ECOSOC e, bude ďalej podporovať e, proces rozšírenia. Ako som povedal, je to veľká príležitosť, e, ktorú by sme nemali stratiť. Chceme, aby to bolo inkluzívne, transparentné, e, a spravodlivé. Je potrebné, aby sme v tom videli príležitosť pre e, zvýšenie pripravenosti e, pristupujúcich štátov. Európska únia potrebuje, aby pracovala ruke, ruka v ruke s občianskou spoločnosťou. A tu počítam s vašou podporou, aby e, všetky inštitúcie EÚ pracovali Eh, a prispievali eh, k práci po nejakým smerom. Eh, ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na diskusiu. Ďakujem, pán Nilsson. Slovo má pani Grabe. Um, good morning. It's a pleasure to address you. Um... Ďakujem. Dobré ráno. veľmi rada som tu. Ja pracujem na rozšírení už 20 rokov. pracoval som v rôznych spoločnostiach a mimovládnych a e, teraz zastupujem e, organizácie otvorenej spoločnosti a to sa týka všetkých, aj tých krajín, ktoré vstúpili do EÚ e, po roku 90, pardon, 2005 a potom samozrejme aj Balkánu a Turecka. Podľa mňa je táto správa veľmi dobrá a chcem poďakovať pani Kopovej, pretože zdôrazňuje to mnoho tém, a my sme tieto témy vyvodili po 30 rokoch práce e, v krajinách, ktoré sa pripravujú na pristúpenie. E, a dospeli sme k týmto záverom. E, v bode F tu zdôrazňuje spravodlivé a správne hodnotenie plnenia reforiem. Ďalej pokrok. To by nemali byť e, ďalšie podmienky a nemalo by e, to byť zameňované za politické podmienky, ktoré boli stanovené pre krajiny. A potom bod 20, návrh, že existujúci členský štát by mal byť naďalej hodnotený za e, svoje plnenie fungovania, pravidel pre fungovania demokratických inštitúcií Ďalej, eh, konzistentné štandardy medzi novými a starými eh, členskými štátmi. A ďalej, eh, treba hodnotiť politický rozvoj krajiny a kvalitu jeho prepojenia medzi politickými inštitúciami a občianskou spoločnosťou. Toto nie je koniec hodnotenia, ale každá krajina je na ceste. Členstvo EÚ je veľmi dôležité tá časť e, komunity demokracie a e, vláda práva je zásadná. Podľa mňa by bolo veľmi zaujímavé zistiť, aké mechanizmy by mohli byť e, vykonštruované a parlament by sa nad tým mohol zamyslieť článok 7 a 251 zmluvy o Európskej únii je ohľadom tohto veľmi stručný. Ale čo sa týka rozšírenia, e, tu treba e, zdôrazniť konzistenciu medzi vonkajšími a vnútornými e, štandardami. Ten návrh nie je úplne jasný či, či by nemala byť konvergencia jedného, teda starého štátu aj nového štátu k týmto zásadám. Eh, nemalo by ísť o najmenší možný menovateľ, ale mali by sa snažiť o najvyššieho možného spoločného menovateľa. A možno, že eh, parlament by sa mal nad týmto spoločným menovateľom zamyslieť, samozrejme za rešpektovaní eh, Lisabonskej zmluvy. Ehm, toto všetko sa už začalo. Nazávam sa po týchto rokoch, čo som strávila prácou v oblasti rozširovania, um, že ozajstná téma ohľadom integrácie je kapacita verejných inštitúcií, či môžu implementovať uh, európske zákony a štandardy v rámci svojho štátu bez nejakého nebezpečenstva, že sa toho zmocní politika. Uh, kvalita politických inštitúcií je dôležitá, ako to po, uh, už potvrdili kodaňské kritéria. Uh, sú to aj iné podmienky, ale kľúčová je stabilita inštitúcií. A toto zabezpečuje sociálne benefity pre celú spoločnosť a členského štátu. Na záver by som spomenula e, tri poznámky z mojej skúsenosti e, z, v to, z, teda z tejto oblasti o, e, o, mojej práce je naozaj dôležité, aby sa do tohto zapojila občianská spoločnosť. Občianská spoločnosť je široké spektrum ktoré reprezentuje krajinu. Sú tam odbory, e, tie majú tiež svoju e, úlohu, ale ich členstvo je malé v krajinách, ktoré sa práve menia. E, tam patria aj malé spolky, asociácie, podnikateľov, kluby, ďalej obrovská škála organizácií, ktoré udržujú občanskú spoločnosť pri živote. Komisia e, sa snaží dosiahnuť tieto skupiny prostredníctvom dialógu a pracuje v tejto oblasti. A zásadné je, e, aby boli prepojené e, dve veci. úloha národných parlamentov. Samozrejme, Európsky parlament má veľa kontaktov a o, národné parlamenty by mali byť prepojené s občianskou, miestnou občianskou spoločnosťou. Najväčšia hrozba je, že sa to stane len nejakým politickým výkonom kontaktov medzi komisiou, radou a o, národným parlamentmi, kde Európsky parlament nebude mať svoju ozajstnú úlohu. A podľa mňa má v tomto Európsky parlament kľúčovú úlohu, aby o, sa dostal až k Um, národným parlamentom. Čiže e, nejde tu o politický, politickú úroveň. Ďalší, druhý dôležitý bod, a to bolo zúrazne v tejto správe, je e, jasná politika na strane únie. Um, členský štát aj e, európske inštitúcie si sa musia zaviazať, zapojiť do tohto procesu a vďaka tomu je ten proces dôveryhodný je veľmi ťažké udržať reformný proces v krajiny, ak EÚ nemá jasný prístup, nevie, či tú krajinu chce v EÚ alebo nie. Čiže sú tu dve hrozby. E, takzvaná studená sprcha a komisia, e, povedzme, e, podvolila tejto krajine vstúpiť do EÚ, ale nevedie správne prístupový proces ale e, nebezpečný je aj ten návrh, že niektoré členské štáty sa boja tej krajiny a pýtajú sa, či naozaj e, spí, spa, splňa všetky kritéria. Takže toto sú e, dve hrozby, ktorým by sme sa mali vyhnúť. A ako predchádzajúci povedal, pacta sunt servanda, čiže sú tu isté podmienky, ktoré treba dodržiavať. Um, pred 20 eh, rokmi boli vypracované kodaňské kritéria a fungovalo to dobre. Inštitúcie, ktoré zaručujú demokracie, um, ďalej rešpektovanie menšín a tak ďalej. To je zásadné pre existujúce uh, krajiny. A musíme sa naozaj pozrieť uh, pozorne na to, ako sa splňa konkurencieschopnosť a ekonomická úroveň. A toto je veľmi, veľmi um, delikátne čo sa týka politickej a ekonomickej oblasti, je dôležité začať skoro s reformami a zavázať štandardné, najmä e, justičné, pretože to sa týka e, aj kvality inštitúcie. A to požaduje e, istý kultúrny etos, ako by tieto inštitúcie mali fungovať v demokracii ja som hovorila o týchto nedostatočných prepojeniach medzi inštitúciami na národnej e, úrovni a občianskou spoločnosťou na miestnej úrovni. Na konci by som chcela povedať, vidím, že mnoho z vás tu pracovalo v oblasti rozšírenia. Chcem povedať, že celá spoločnosť e, musí byť zapojená do procesu pristúpenia. A v tej správe som čakala, že uvidím, že aj tá najohrozenejšia časť spoločnosti e, musí e, byť do tohto zapojená. V mnohých členských štátoch sa nachádzajú rómske komunity a často práve tie sú e, ponechané stranou pri tomto procese keď sa zavádza národná politika pre integráciu. Možno toto by nebolo potrebné, ak predchádzajúce pristúpenia venovali pozornosť e, týmto témam, myslím teraz na 70. roky. E, e, rómska populácia je naozaj dôležitá pre túto sociálnu dimenziu. Ďakujem. Ďakujem aj za vašu prezentáciu. Kolegyne a kolegovia, prvnež sa pustíme do diskusie by som chcel všetkých poprosiť, aby boli čo najstručnejší, aby sme dobehli čas. Slovo má spravodajkyňa pani Kopa. You, uh, all, would... Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať Iboru Fed a osobne vám, pán predseda, za druhú príležitosť diskutovať o tejto správe s expertmi A po týchto dvoch zaujímavých prezentáciách som presvedčená o význame občianskej spoločnosti v tomto procese. Chcem sa poďakovať e, predsedovi Nilsonovi za to, že prijal pozvanie e, podielať sa na tejto téme v mene KOSOK. Vieme o úlohe výboru ECOSOC pri posilňovaní demokratickej spoločnosti najmä tým, že umožňujú e, občianským organizáciám vyjadrovať svoje názory na európskej úrovni. E, teda sú pre nás významným partnerom v rozšírení a preto e, voláme po zvýšení synergii s komisiou a Európskym parlamentom ja som eh, si všimla dva dôležité body, ktoré ste spomenuli, pán predseda. Eh, je to podpora eh, alebo potreba podpory odborov v jednotlivých krajinách a tiež potreba pracovať ruka v ruke s občianskou spoločnosťou. Ďakujem za informácie o sociálnom fóre. Chcem sa tiež poďakovať pani Heather Grabe, ktorá e, pracovala s témou rozšírenia už mnoho rokov a poskytla nám e, text e, a to je taký akademický pohľad na tú tému. Pokiaľ ide o monitorovanie procesu rozširovania, ja vítam zámer komisie Eh, aby boli stanovené benchmarky pre každú fázu rozšírenia, nie len pre výsledok. Teda ide o dôveryhodnosť celého procesu. Myslíte si, že eh, na základe vašich skúseností toto je uskutočniteľné? Veľmi ma zaujalo to, čo ste povedali o a to je vlastne to isté, čo povedal pán Nilsson. E, ide o zainteresovanie celej spoločnosti. A veľmi vážne beriem to, čo ste hovorili aj o zapojení tých, ktorí sú zraniteľní. To je veľmi dôležité. A na záver mechanizmus monitorovania na posúdenie pristupujúcich štátov a hlavne posúdenie kodanských kritérií. Viem, že bolo mnoho prípadov, ktoré znižili dôveryhodnosť. A viem, že máte niekoľko dobrých e, návrhov, ale o tom musíme ďalej diskutovať. A ja si myslím, že e, tu je príležitosť, aby sme ukončili e, to používanie dvojakého metra ale toto musí byť pokračujúci proces aj po dátume pristúpenia. Takže ako môžeme požadovať dodržiavanie pravidel, keď sami nedodržujeme pravidla? Ďakujem vám a, a, a očakávam tiež e, e, poznámky od mojich kolegov. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pani Kopa a ďakujem aj obom rečníkom. Pán predseda, vy ste hovoril, že sa musíme vyjadriť, takže ja sa o to pokúsim a budem stručná. Najskôr tá správa je pekná a v značnej miere súhlasím s tým, čo napísala pani Kopa. Ale myslím si, pán predseda, že niektoré veci tam treba povedať jasnejšie. Poviem to Pani Kopa hovorí, a parlament to tiež vždy hovoril, že bilaterálne otázky nesmú byť prekážkou pre proces rozširovania. Čo to znamená, pán predseda? Znamená to, že to máme obchádzať, alebo máme začať eh, posúvať to na súdny dvor, či by to nevyriešili. Ja si myslím, že tu treba hľadať konkrétne riešenia. A pán predseda, takisto tu nevidím celkom jasne odstavec 6, kde pani Kopa pravdepodobne hovorí o kapacite príjmania nových členov. To musíme povedať jasnejšie s väčšou určitosťou. Ďalej, pán predseda, s ohľadom na ľudské práva a spravodlivosť. Tam sa hovorí o skúsenostiach a e, my najskôr musíme vzhľadom na naše skúsenosti rokovať o spravodlivosti a ľudských právach. A to sa tam musí napísať. Ďalej sociálne aspekty. Pani Kopátu zdôrazňuje tieto veci a ja s tým súhlasím Avšak otázka je, či sa nám podarí vytvoriť súbor sociálnych kritérií. V súčasných kritériách už nie je dostatočný priestor na to, aby členské štáty e, mohli byť nielen posúdené, ale aj podporené. A potom, pán predseda, si myslím, že by bolo potrebné, aby odporúčania rozpočtového výboru kde sa hovorí, že kandidátske krajiny musíme lepšie podporovať, aby dodržiavali rozpočtovú disciplínu. Myslím si, že toto by sme mali tiež prijať toto odporúčanie. A potom je tu podpora členských štátov. A preto treba vytvoriť celý rad kritérií. A ja si hovorím, či by sme to tu nemali nejako naznačiť. To sú moje pripomienky v stručnosti. Ďakujem. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Mňa zaujal príspevok pána Nelsona. Ja zdieľam jeho obavy, pokiaľ ide o nedostatok sociálnych aspektov v procese rozšírenia ja som bola spravodajkou stanoviska, pokiaľ ide o EPA 2 a, a výbor pre zamestnanosť. A to, čo ste povedali, to sú presne tie témy, ktoré som sa snažila riešiť, teda posilnenie sociálnych partnerov a sociálneho dialógu, pretože to je niečo celkom e, iné, pretože sociálni partnery majú legislatívne postavenie v EÚ a v budúcnosti vlastne budú zohrávať túto úlohu a preto musíme tomuto venovať väčšiu pozornosť. Musíme posilniť implementáciu sociálnych aký a samozrejme e, existuje tu existuje tu e, orgán, ktorý to má na starosti ale samozrejme neprebiehajú potrebné aktivity nedochádza k e, kontrolám medzi zamestnan- u zamestnávateľov a e, sociálne práva e, zamestnancov to je rozhodujúce pre kvalitu života ľudí v každodennom živote. Som rada, že pani Kopa sa venuje E, pozornosť týmto témam aj pokiaľ ide o energiu a, a, a, a, a e, potom to, že týmto témam e, sa nevenujeme v parlamente, v komisii, ale odohrávať sa všetko v rade ministrov. A potom to, že E, sa často nesústredíme na pokrok v jednotlivých krajinách. No a potom bilaterálne otázky, tie samozrejme treba riešiť, e, pretože v procese rošenia zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Musíme vytvoriť iné miesto, kde budeme o týchto témach rokovať, aby neznižovali dôveryhodnosť procesu rozšírenia. Pane Kopa hovorí o týchto veciach a my predložíme niekoľko návrhov na posilnenie tohto charakteru správy, najmä pokiaľ ide o tie sociálne aspekty a som si istá, že dospejeme k dobrému výsledku. Ďakujem. Frau Kopa? Pani Kopa? Uh, just one point. Uh... Jedna poznámka k bilaterálnym témam. My si uvedomujeme to protirečenie medzi pozíciou parlamentu, pretože bilaterálne témy nie sú prekážkou, teda to stanovisko, že bilaterálne témy nie sú prekážkou a to, čo sa naozaj deje v skutočnosti. A ja sa snažím nájsť riešenie e, spojenia reality a vôle parlamentu. Teda tieto bilaterálne otázky sa majú riešiť na iných fórach. A ja som predložil niekoľko návrhov, napríklad Medzinárodný súdny dvor, arbitrácia, alebo tiež riešenie zostan- alebo po, s pomocou EÚ. A ide o to, aby sme nekomplikovali celý proces, aby, aby neovládali proces pristúpenia. Lebo tá smutná realita je, že v rade sa tieto témy môžu objaviť a zneužiť kedykoľvek. Ale e, nie je dobre, aby sme to robili takto. Takže snažme sa byť konštruktívni. Hľadajme riešenie tejto veľmi dôležitej otázky. Ďakujem, pani Grábe. Chcem sa vieť k tej otázky pani Kope, pokiaľ ide o benchmarking. Uh, Áno, to je dôležité. Ako si povedali, bilaterálne témy sa môžu otvoriť kedykoľvek v rade. A samozrejme benchmarks, e, to je dobrá príležitosť e, dodávať ďalšie podmienky, ktoré nemajú vzťah k, e, k kodanským kritériám, ale sú bilaterálnymi vecami. Takže dôležité je povedať, k čomu sa tie benchmarky vzťahujú. Takže musíme mať implicitné benchmarky a, a to budú iné ako tí, tie, ktoré platili pre pristúpenia v roku 2004. A teda má zmysel e, mať niekoľko fáz, pretože pre balkánske štáty a pre Tur- Turecko to je ešte dlhá cesta. A aby sme tieto krajiny povzbudili, aby sme im ukázali, že robia pokrok, je potrebné, aby sme využili tú váhu, ktorú tým získame a aby sme poskytovali stimuly, aby sme ich odmenili, a, ale aby sme im povedali, že stále majú ešte isté nedostatky, napríklad v oblasti súdnictva a tak ďalej. Takže ja myslím, že je správne, aby sme oddelili tie jednotlivé fázy a aby sme e, vytvorili tiež e, jednotlivé stimuly spojené s každou fázou ten e, termín benchmark, ten znamená čosi špecifické. A ja som si istá, že rada bude chcieť zohrávať ďalej silnú úlohu a tu mám trošku obavy, e, keď tam budeme hovoriť o bilaterálnych e, témach. Áno, môžeme hovoriť o jednotlivých záväzkoch, ktoré krajina prijala, a môžeme povedať, musíte dosiahnuť istý štandard, aby ste sa mohli posunúť v ďalšej fáze. A e, benchmarky sa e, využívali v prístupovom procese na otváranie a zatváranie jednotlivých kapitol. Takže je to čosi, čo presahuje štandard, takže je to viac ako povedať áno a nie, ale hovorí sa o istej úrovni Takže toto je moja poznámka a pokiaľ je o spravodlivosť a základné práva, pani Bomerajten no, o tom hovorila a ona veľmi presadzuje túto tému, najmä v súvislosti s Tureckom. Tieto, e, tieto témy sú stále naliehavejšie. Tieto problémy máme aj v Únii. Máme ťažkosti v, v členských štátoch a je stále ťažšie špecifikovať e, jasné kritériá pre pristupujúce krajiny. Pre nás je veľmi ťažké povedať, e, áno, toto e, je požiadavka, aby ste mali slobodu tlače, alebo aby súdcovia boli určovaní nezávislými orgánmi. Keď nemáme poriadok v týchto témach doma, je preto dôležité, aby sme si urobili poriadok doma. A pani Kope to oprávnene zahrnula do svojej správy. A ďalšia e, téma, ktorá je veľmi zložitá pre parlament, e, e, my trváme na implementácii Charty základných práv a Lisabonskej zmluvy. A Samozrejme sme príliš zamestnaní krízou, ale keď prekonáme krízu, toto je prvá vec, na ktorej musíme pracovať v Unii. Ide o najšiu dôveryhodnosť e, na vonok e, pre pristupujúce krajiny, ale aj pre užitok našich e, občanov. Your your comments, uh, your... Ďakujem za vašu podporu a za váš záujem o občiansku spoločnosť. Som rád, že pani Kopa o tomto hovorila. Chceme sa ešte zamyslieť aj nad tým, či by sme nemohli mať nejakú spoločnú politickú udalosť, čiže Európsky parlament a sociálni partnery, občianská spoločnosť. Takto by sme získali správny obraz o tom, ako to vyzerá v občianskej spoločnosti a čo si myslia naši partnery. Ehm, odbory majú aj slabé stránky. Ale my prostredníctvom našich európskych sietí by sme mali identifikovať tieto problémy a podporiť ich. Ja by som chcel povedať, že rozšírenie podľa mňa v roku 2004 e, to znamenalo vitaminovú dávku pre EÚ. A podporujem to, aby sme mali ďalšie rozširovanie, pretože ďalšie krajiny klopú na naše dvere. Samozrejme, musia rešpektovať kritéria, čiže táto správa bola veľmi e, dopadná. We have set up the deadline Ďakujem. Stanovili sme termín na predklade pozmeňovacích správ do 6. júna do 12. A potom pani Kopa sa pokusí rokovať s predkladateľmi návrhov. Ďakujem. Myslím si, že to bolo naozaj užitočné, že ste sem prišli. Ďakujem. Yeah, that's true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 máme celý rad nástrojov, ale jednu správu tu mám o spoločných pravidlách a postupoch pre vykonávanie nástrojov únie pre vonkajšiu činnosť. Ide o balíček opatrení, aby sme zlepšili koherenciu rokovaní s radou a ide o posilnenie spoločného efektu. Myslím, že jedine v balíčku má Európsky parlament svoju silu, aby sme tie veci udržali pospolu a aby sme mali a, a kde komisia a rada nebudú mať možnosť e, vyradiť niektoré body. Spravodajcovia sa už niekoľkrát stretli a zhodli sa na harmonograme a zahrnutí niektorých prvkov, ktoré by sa mali sťahovať na jednotlivé e, e, týchto prvkov. Ide o spoločnú implementáciu. Pozmeňovacie návrhy odrážajú ciele spravodajcov a sú prepojené na pozmeňovacie návrhy k jednotlivým e, nástrojom. Pozmeňujúce návrhy e, sa dajú zoskúpiť okolo niektorých tém a tu sme ako spravodajcovia zvolili istý spoločný prístup. Najprv ide o e, text. E, komisia e, má využívať delegované akty e, v, e, za obdobie 2014-2020 a v minulosti sa tak ale nedialo a e, úloha Európskeho parlamentu ako spolulegislátora nebola rešpektovaná. Je dôležité, aby sa zachovali podmienky Lisabonskej zmluvy, že Európsky parlament je spolu, roz, spolu zodpovedný. Parlament nechce robiť iba nejaký mikromanagement preto musí byť zainteresovaný do celého postupu a musí mať e, možnosť e, sledovať tento proces pomocou delegovaných aktov. Preto je potrebné definovať ciele, pokiaľ ide o očakávané výsledky pri finančných alokáciách. A to musí byť prijaté ako delegované akty. Návrh e, ročného programu by mal byť prijatý po preverení a je potrebné zachovať e, postupy e, dozoru a to je rozhodnutie 182 z roku 2011. Po druhé, zvýšené komplementarity nástrojov. Správa navrhuje ustanovenie, aby sa posudzovali najefektívnejšie využitia prostriedkov a je potrebné zohľadňovať komplementaritu jednotlivých nástrojov. Po tretie, posúdenie dopadov e, e, Európskej vonkajšej služby. Dopad von služby pre organizačnú činnosť sa musí monitorovať na základe preddefinovaných transparentných opatrení a indikátorov. Po štvrté, občania v primateľských krajinách a v EÚ si musia uvedomovať, aké opatrenia Európska, únia vykonáva v tretich krajinách. Preto je potrebné organizovať výmenu informácií na primeranej úrovni. Po piaté, kedykoľvek je to možné, stanoviská organizácií občianskej spoločnosti sa majú zohľadňovať transparentným spôsobom, aby sa programy mohli implementovať. Po šiesté, finančná podpora e, musí byť spojená s merateľnými cieľmi, jasnými cieľmi, kritériami výkonnosti, no, transparentnosťou a možnosťou vykonania auditu. Po siedme, táto participácia musí viesť k tomu, že e, inštitúcie mimo EÚ budú sa pridržať pravidel EÚ je potrebné zabezpečiť, aby do konca obdobia 2014-2020 bolo možné modifikovať pravidlá a prispôsobiť ich novým potrebám, ktoré vznikli. Myslím, že by som chcel vyjadriť vďačnosť za to, že sme to všetko urobili v spolupráci s ostatnými spravodajcami a tieňovými spravodajcami a myslím, že E, sme blízko e, dosiahnutia cieľu, záverečnej zhody a chcem teraz ešte požiadať pána Bermana, aby sa ujal slova. On je spravodajcom za DV e, podľa pravidla 50 a bolo by dobre, aby e, naozaj sme vytvorili úzku úzkú spoluprácu medzi DV a AFET a aby bol projektný len text, ale aj e, tie rokovania, aby sme e, podporili stanoviska a AFETu pri v tých, týchto rokovaniach. Kaj Sperman, máte slovo, nech sa páči. Thank you, chair. Um... Ďakujem, pán predseda. Ako ste už vyhlásili a hovorili ste o veľmi dobrej spolupráci medzi Afetom a DV. Ja to už nebudem opakovať, bolo to naozaj veľmi poetické, ale neviem, či môžeme byť do nekonečna takí poeti, takí básnici. Som správodajca pre výbor e, DCI a DV a e, rozhodli sa, že ma vymenujú za spravodajcu e, pre nariadenie CIR um, bolo rozhodnuté, že budeme pribraní do mm, tejto procedúry. Čo sa týka stretnutí e, stafu, e, teda zamestnancov, e, bude sa to týkať ustanovení C, C e, a R a tieto stretnutia sú veľmi konštruktívne a pozitívne viedli k spoločnej vízii ohľadom niektorých návrhov. E, diskutovali sme a budeme o tom diskutovať ešte 4. júna. Hlasovať sa bude v DV 18. E, až 19. júna. A mm, ja som sa pozrel na návrh správy Elmara Broka a na návrh komisie. A moja prvá reakcia je, že vidíme, že máme veľa spoločných názorov. Skoro všetky pozmejúce návrhy, ktoré mm, predložil AFED, sú aj v mojom mm, návrhu stanoviska. V podstate s rovnakým znením. V podstate špecifické pozmeňovacie návrhy ktoré navrhujem, sa týkajú nasledujúcich zmien ohľadom návrhu komisie. Je to 6 bodov. Poprvé, mali by sme jasne oddeliť e, programovanie rozhodnutí a e, zavádzajúcich rozhodnutí na druhej strane. A ako pán Brok už povedal, ja to nemusím opakovať, je jasné, že my sme predložiť pozmeňovacie návrhy, aby toto sa e, dostalo mm, do, aby sme identifikovali jednotlivé prvky, ktorými by sme sa mali zaoberať, e, priority, ďalej očakávané výsledky a finančná čiastka pridelená pre každý program. A druhá vec, niektoré pozmeňovacie návrhy ktoré boli predložené v prípade akcií, ktoré sú financované z DCI. E, je tu požiadavka ODI e, opravnenosti, čiže to sú podmienky, za ktorých e, môže byť nejaká akcia definovaná ako oficiálna pomoc pre rozvoj. A to niekedy chýba medzi niektorými nástrojmi. No a po tretie, to sú malé pozmeňovacie návrhy. Tu hovorím o hodnotení výsledkov, ako už povedal pán Elmar Brok na úvod. Potrebujeme, aby komisia predkladala správy aj ohľadom výsledkov. No a po štvrté, niektoré pozmeňovacie návrhy chceli obmedziť rozhodujú pravomoci komisie. A komisia navrhuje um, veľký priestor na rozhodovanie. Ja chápem, že musia byť flexibilní a komisia musí reagovať na meniace sa okolnosti počas toho 7-ročného obdobia od roku 2014 až 2020. Ale potrebujeme rovnováhu medzi flexibilitou a potrebou parlamentu uh, mať istú predpovedateľnosť pri použití verejných prostriedkov. No a po piaté, návrhy ohľadom verejného obstarávania a e, poskytovania, uvoľňovanie pomoci. Toto je kontroverzný návrh v texte komisie. Týka sa to, to tej myšlienky, že e, rozvojové krajiny, ktoré sú e, členmi G20, by nemali mať prístup ku konkurzom, k výzvam na verejné obstarávanie, ktoré predkladá DCI. Ja som hovoril s OECD ohľadom tohto a toto potvrdzuje naše, um, náš názor, že je to proti pravidlám a usmerneniam ohľadom pomoci. Takže rozlišovanie medzi členmi a nečlenmi G20 a to, že niektoré rozvíjajúce sa krajiny budú vylúčené z našich tendrov, to nie je priateľné, pretože je to v protiklade so záväzkami EÚ. Ehm, my chceme totiž tu poskytnúť eh, čo najväčšiu pomoc. No a po šiesté, eh, naša práca ohľadom pravidel mm, nariadení ja som bol znepokojený, že ako si strácame tie výdobytky, ktoré sme vyrokovali pred šiestimi rokmi, eh, keď sme vyrokovali súčasné pravidla nástrojov. Ehm, O mnohých témach, ktoré sme diskutovali v súčasnom rámci ohľadom jednotlivých nástrojov, tak tú dohodu sme už uzavreli pred šiestimi rokmi. No a naši kolegovia v komisii nám navrhujú taký návrh, ktorý mení tieto dohody a toto je nepriateľné. Tri príklady. Poprvé, e, prach, e, kde by mohla byť aplikovaná kratšia prosek dúra, tam je finančná prach a veľmi sa zvýši pre rozvoj štandardy. 30 e, miliónov eur a 30 miliónov je obrovský objem, ktorý sa nedá vynaložiť len tak ľahko na jeden projekt. Čiže zrýchlená procedúra e, ohľadom tohto znamená, že parlament sa tým nebude môcť zaoberať. Teraz je to 10 miliónov eur tento prach a ja navrhujem, aby sme si ho udržali. A potom zapojenie sa parlamentu a iných inštitúcií e, by e, malo zostať podmienkou pre, pre toto pravidlo a nemalo by to zmiznúť v novom texte. A potom Európska investičná banka by naďalej mala byť e, členom e, výkonného výboru. E, mali by schválovať jednotlivé projekty, ak je zapojená do jednotlivých projektov. Takže to je všetko. Ďakujem. Mr. Vigenen. Ďakujem. Uh pána Isigena v mene pána Pašku. Áno, e, to je veľký tieň. Áno, áno, áno, to je pravda. Dúfam, že jeho tieň je dosť veľký, aby, aby vás prekryl. Takže k tomuto nástroju, pokiaľ ide o spoločné implementačné nariadenie, pán Paška sa chce poďakovať za spoluprácu, ktorú mal s tieňovými spravodajcami jednotlivých skupín. A tie najdôležitejšie body boli zohľadnené v pozmeňovacích návrhoch, ktoré ste predložili. Presnejšie ide o zainteresovanie občianskej spoločnosti, a e, to, že strategické e, programové nástroje budú v rámci kolegislatívy a tiež zainteresovanie regionálnych a miestných e, úradov budú zohľadené a majú byť vlastne proaktívnymi subjektmi a tiež zlepšovanie viditeľnosti európskej finančnej podpory. Je tu ale ešte niekoľko dodatkov, zmien, kde by, ktoré by sme chceli doplniť v rámci podávania pozmeňovacieho návrhu. Najmä pokiaľ ide o miestne úrady, e, ide o zvýšenie e, tejto podpory to by mohol byť špecifický cieľ finančnej podpory tam, kde to je primerané. Aby boli nielen tí, ktorí prispievajú, ale boli aj príjimateľmi v prípadoch, kde je to potrebné. To by sa mohlo zohľadniť ako jedna priorita v pravidlách eh, tam, kde to je primerané. To je v súlade so snahou eh, partnerstiev s, s, s jednotlivými štátmi. Pán Paška, Ehm, sa vyjadril k, k pozmeňovacím návrhom 18 a 20 Ide o to, že odmieta tento návrh, pretože môže znamenať zvýšenie e, byrokracie a e, bude komplikovať financovanie. A napokon doplňanie ustanovení e, takýchto požiadok by mohlo eh, mať dopad aj na témy ako je napríklad klimatické zmeny. A napokon eh, organizácie občianskej spoločnosti, tam by sa mohol posilniť eh, spôsob vyjadrovania, lebo to zvyši podporu demokracie a bude to znamenať zmysluplnejšie partnerstva a tiež vytvorenie inkluzívnych dialógov. V mene pána Pašku sa chcem poďakovať pánovi Brokovi za inkluzívny prístup, pokiaľ ide o podnety tieňových spravodajcov. A budem o tom hovoriť ešte popoludne, ale pokiaľ ide o nástroj o predstupové rokovania, ten, to zvorazenie toho balíčkového prístupu ehm, sa ukazuje byť užitočným a dúfam, že e, v tom procese prípravy týchto nástrojov um, bude možné dospieť k výsledku, ktorý nám neprinesie protirečivé e, ustanovenia. Ďakujem. slovo má pani Brandner. Ďakujem pekne. Chcela by som tiež komentovať niekoľko bodov, niektoré z nich sa už spomínali. E, celkom stručne, pán tento už spomínal, 30 miliónov sa nám zdá byť príliš veľa. Pri nástrojoch stability to bolo doteraz 20 miliónov. Čo sa týka zvýšenia na 30 miliónov, v regulácii. Tam by som to zase stiahla na 20. Ja si myslím, že 20 miliónov je maximum, 30 sa mi zdá byť extrémne veľa. Teda preto sme tu v rovnakej línii a potom ešte návrh, aby sa ohľadne prevencie konfliktov a predchádzaniu e, konfliktom urobila analýza konfliktov E, pre všetky nástroje, aby sa na to dalo prihliadať v týchto krajinách a po prípade by sa to tiež dalo včas zahrnúť do programovania, aby sa tam prihliadalo na tieto faktory konfliktu a aby sa dali redukovať. A potom ešte, aby sa dalo v krátkom čase reagovať. Ďalší bod, a to je v článku 6, tam sa uvádza, že nielen z DCI, ale aj z AFS sa majú financovať e, import programs. To, to ma udivilo, to sa pôvodne neplánovalo a to by som rada odtiaľ vyňala. A potom ešte máme jeden bod, to je k hodnoteniu, tam je otázka indikátorov a tam by sme chceli ešte trošku vysvetlenie, ako to má presne fungovať. A celkom posledný bod, článok 17, hovorí iba, kedy sa kedy má začínať táto regulation, ale neuvádza konečný dátum. Podobné je to aj pri jednotlivých úpravách, ale myslím si, že by to malo byť rovnaké a malo by to platiť do roku 2020. Ďakujem. Inak súhlasím s tým, čo povedal Werner. Ďakujem pekne. Slovo má pán Čín ktorý tu zastupuje pána Lambstorfa. Ďakujem, predseda. Chcel by som poďakovať spravodajcovi za výbornú prácu a hlavne preto, že koordinoval horizontálne témy finančných nástrojov a e, pri stanovovaní rokovacích stanovísk k jednotlivým témam. E, my podporujeme e, tu, tento spoločný prístup a E, súhlasíme, že to posilní e, našu rokovaciu pozíciu. ALDE e, súhlasí s tým, že parlament by mal asistovať pri strategických dokumentoch, ktoré majú byť prijaté delegovanými aktmi. Iný a, iné akty by mali byť charakterizované ako zavadzajúce akty a je dôležité, aby sme nezachádzali do mikromanagementu, keď si máme zachovať politickú obrovský vplyv. Potom tu boli isté špecifikosti. EIDHR, tam e, e, by, toto by malo byť riešené oddelenie. Ja by som chcel spomenúť tri veci, na ktoré by, by sme mali porozmýšľať na horizontálnej úrovni. Poprvé, Ide tu o viditeľnosť a komunikáciu. Všeobecné pravidlo môže byť problematické, ako niektoré um, akcie EÚ, napríklad EIDHR. Toto by malo zostať utajené, aby sa neohrozili príjmatelia. Ďalej, um, analýza dopadu keďže EIBHR pracuje na niektorých situáciách a takisto širší, širšie hodnotenie by mohlo byť e, závažné. Čiže mali by sme sa zamyslieť nad e, detailmi, nad indikátormi, ktoré budú zamerané Eh, na hodnotenie. Čo sa týka pozmeňovacích návrhov o rozpočtovej podpory, potrebujeme viac času, aby sme sa nad tým mohli zamyslieť a zistiť, eh, či súhlasíme s tým, čo tu píšu, najmä čo sa týka EPA. A myslím si, že dnes popoludní už budeme mať eh, jasnú situáciu. vyjasním si to s pánom Vigeninom pretože niekedy, ako si členský parlament je odsunutý na stranu um, a toto um, nie je správne. Mali by sme si udržiavať našu viditeľnosť, zodpovednosť a priamy dopad na proces rozhodovania. Ďakujem. Herr Preda, das Wort. Mulțumesc mult, domnule președinte Pán Preda. Vreau să încep prin a vă felicita pentru... Ďakujem. Najprv by som chcel uh, zablahoželať za, a teda poďakovať za tento prejav, ktorý nám uh, posilňuje naše stanovisko uh, teda nášho výboru. A ďalej, e, nástroj, finančný nástroj musí byť v súlade s európskymi hodnotami, e, teda v súlade so stanoviskom, ktoré sme prijali my ako Európsky parlament. Podľa mňa potenciálni príjemcovia by e, mali rešpektovať tieto požiadavky a takisto e, musíme posilniť e, kapacity príjemcov, aby vedeli spravovať tieto finančné prostriedky efektívne a transparentne. Takisto som chcel tu razniť ten fakt, že organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sú časťou príjimateľov, príjemcov, by sa mali zúčastniť procesu uplatňovania o opatrení v rámci tohto nástroja. Potrebujeme spoločné pravidlá a treba zdôrazňovať e, um, to, že, potreb, že tieto organizácie musia mať správne stanovisko k jednotlivým finančným projektom. Ďakujem. Komisia? Mr. Zaranza? Pán Zarasa? Thank you. Good morning. Ďakujem, dobré ráno. Komisia zaregistrovala poznámky jednotlivých spravodajcov. Hlavným prvkom diskusie v nastávajúcich týždňoch bude otázka delegovaných aktov a programovacích dokumentov. Radi sa tiež e, pripojíme do diskusie, pokiaľ ide o kredibilitu a zapojenie občanskej spoločnosti a miestnych aktérov. najmä e, tam, kde sa rozvinuli e, diskusie od podania prvého návrhu zo strany komisie. E, ďakujem, ale nezaregistroval som, si, nezaregistroval som stanovisko komisie, to bolo také krátke. Ďakujem veľmi pekne. Budeme pokračovať v našej práci. A dúfam, že sa nám podarí tie veci udrať pohromade a možno na budúce nám komisia na budúce podá dlhšiu, konštruktívnejšiu, ucelenejšiu odpoveď. Pretože ja to vždycky chápem tak, že Európsky parlament e, si vždy predstavuje komisiu ako ďalší výbor, ale aparát komisie to tak nikdy nerozumie. E, a možno, že príde čas, keď e, sa nám podarí spojiť naše sily a, a komisia naozaj bude konať komunitárne. Ďakujem vám veľmi pekne. Termín na podávanie pozmeňovacích návrhov je 14. jún do 12. Súhlasíme? Áno. Ďakujem veľmi pekne. A prejdeme k ďalšiemu bodu. Stanovenie teda vytvorenie nástroja stability pani Branden. Ďakujem, pán predseda. Nástroj stability, o tom sme už diskutovali v tomto výbore niekoľkokrát, takže nechcem opakovať tie veci. Chcem e, na, e, aby sme si pripomenuli e, to úspešné vypočutie, ktoré nám pomohlo získať vstupy od tých, ktorí pracujú s nástrojom stability v teréne, ktorí ho vyhodnocujú. Takže len niekoľko bodov a potom si pozorne vypočujem kolegov, ktorí iste vyjadra svoje poznámky. A tiež sa chcem poďakovať za vstupy z minulých týždňov. Na začiatok chcem povedať, že sme práve hovorili o horizontálnych otázkach. Samozrejme, mnohí z nich sa premietli do pozmeňovacích návrhov, takže nebudem o nich znova hovoriť ale samozrejme nachádzajú sa ako pozmeňovacie návrhy a sú predložené. Takže v prvom rade, a o tom už som hovoril, to je otázka názvu. Stabilita to je problém pre niektoré krajiny, Turecko, Mexiko, tie nechcú byť chápané ako nestabilné krajiny, Takže je problém využívať takýto nástroj pre tieto krajiny. Podobne krajiny arabskej jary, e, tak to sa tam ťažko prijímalo, pretože e, tá téma stability sa spájala s našou predchádzajúcou politikou a bolo to čosi vyššie ako podpora demokracie a ľudských práv. Takže preto je tu tento návrh eh, pre nástroj na predchádzanie krízy, eh, posilnenie bezpečnosti. Ak by ste mali lepšie návrhy, samozrejme som otvorená takéto návrhy prijať. Nie som nejak upriamená na tento názov, ale chcela by som, aby to viac zohľadňovalo to, čo tento nástroj naozaj chce. Potom rozsah pôsobnosti. Ja Mám tu ťažkú úlohu, aby sme dovolili dostatočnú mieru flexibility, ale zároveň zachovali isté strategické vedenie, pokiaľ ide o ciele tohto nástroja. Prv sme hovorili o tom, že nebolo vždy jednoduché nájsť rovnováhu medzi flexibilitou a zacielenosťou našej stratégie. Takže snažím sa obmedziť rozsah e, tohto nástroja na to, e, aby sa neprekryval s inými nástrojmi. A bol tu návrh na zahrnutie opatrení v situácii ľuďmi spôsobených e, katastrof a tiež doplnenie prírodných katastrof. A pre mňa v prírodnej katastrofy tam samozrejme máme humanitárnu pomoc. A áno, iste sú isté humanitárne krízy, ktoré sa môžu potom preklopiť do bezpečnostných e, kríz a predstavujú riziko v regiónoch. A tie nerieši eko. Takže to je v poriadku, ale preto by sme mali hovoriť o ohrozeniach bezpečnosti, ktoré vyplývajú z prírodných katastrof. Takže aj bolo jasné, že to nechceme vylúčiť z rozsahu, ale aby sme nehovorili o, vo všeobecnosti o humanitárnej pomoci, ale aby sa to týkalo možných bezpečnostných rizik, ktoré vyplývajú z takýchto e, prírodných katastrof. Potom otázka ľudských práv. Opatrenia boja proti terorizmu. E, pani komisárka Waldnerová podpísala eh, vyhlásenie o opatreniach a FSO a pani vysoká predstaviteľka Ashton eh, v tom pokračovala. Je dôležité, aby sme aj my v tom pokračovali, aby sme vytvorili usmernenia a medzinárodné mechanizmy na eh, implementovanie tohto záväzku. Ja si myslím, že je tu niekoľko zaujímavých opatrení, ktoré má napríklad vypracované Spojené kráľovstvo ale aj Spojené národy niečo také majú. Takže my by sme mali mať tiež takéto usmernenia ako Európska únia. A teda myslím, že by sme tam mali doplniť článok, ktorý to bude riešiť. Mám tam článok, ktorý je istým príkladom. Nemusí to byť to znenie, ktoré sa príjme, ale je to len e, otvorenie tejto témy. Takže uvítala by som, keby EÚ mala niečo podobné, čo už majú naše členské štáty ale môžeme aj prijať usmernenia niektorých členských štátov. Potom koncept mediácie dialógu, to máme od roku 2009, a to je dobrý nástroj a myslím, že by sme mali o tom hovoriť v našom dokumente. Myslím, že to je taký skôr nepatrný bod, nemal by predstavať nejaké ťažkosti. A potom e, krátke zbranie a, a, a a medzinárodnej E, menový fond by nemal podporovať výrobu takýchto zbraní, ale tu je problém s radou, lebo oni si myslia, že to je mimo rozsahu pôsobnosti komunitárnych metód, ale ja myslím, že toto je veľmi dôležité. Je dôležité, aby sa najmä v pokonfliktných situáciách takto zbranie zbierali a ničili. Takže ja som e, to tam doplnila e, a áno, tam môže dôjsť e, k možným e, konfliktom s radou. Horizontálne témy, to je otázka organizácií občianskej spoločnosti. Tam som doplňala jeden bod, kde by som chcela posilniť ich úlohu, najmä pri vyhodnocovaní, následnom vyhodnocovaní opatrení, pokiaľ ide o financovanie zo strany nástroja stability a pokiaľ ide o finančné otázky, tu sú dve veci, ktoré si chcem všimnúť. O tom už som hovorila v predchádzajúcom kole diskusii. ide o zničenie z 30 na 20 miliónov. To bol predchádzajúci objem. Takže z 30 na 20 a potom ďalší bod – núdzové opatrenia e, zvýšiť zo 65 na 75 ako strop. Tu by sme mali e, zachovať túto rezervu, najmä pokiaľ ide o prírodné katastrofy. A potom percentá článku 4 a 5, tam sa to neriešilo predtým. A Samozrejme, tam boli pozmeňovacie návrhy od DV a tie som e, vo veľkej väčšine zohľadnila. Ďakujem. Gracias, presidente. Hemos trabajado muy estrechamente con la señora Brandner para. Ďakujem, pán predseda. Spolupráca s pani Brandner na koncipovaní nariadenia ukázala, že súhlasíme s tým, čo navrhuje s výnimkou posledného bodu, na, poukaz, na ktorý poukazovala. 40, pozmeňovací návrh 49, zmena článku 13 v návrhu nariadenia. Ide tu o to, že sa má percentuálna sadzba pre opatrenia zvýšiť podľa článku 3 o 65 až 70 ale to je skôr úlohou komisie, aby prepočítala, koľko potrebuje na túto skupinu opatrení, ktoré spadajú do kompetencií podľa tohto nariadenia. Zvýšenie opatrení v článkoch 4 a 5. Zvýšenie o až 15 To je tak vysoké zvýšenie, že sa to najskôr musí prerokovať s komisiou a s bankačnou službou. Keby neboli obmedzené prostriedky, tak nie je problém, ale sú a preto opatrenia v článku 4 nemôžu byť zvýšené v takej miere. To by znamenalo, že opatrenia najmä v článku 5 by tým utrpeli a aj ostatné. To by zase znamenalo, že určité opatrenia v nástroji stability by neboli pokryté. Myslím tu napríklad na opatrenia, ako sú e, opatrenia pre boj proti námornému pirátstvu. Keby sme to nemohli financovať podľa článku 5, napríklad protipirátske opatrenia, tie sa dajú realizovať iba cestou vojenských opatrení a vychádzame z toho, že s týmto nariadením e, sa vytvorí nová dimenzia stability, že sa vybuduje mier, že sa vybudujú inštitúcie a tak ďalej. Teda všetky opatrenia, ktoré sú tu uvádzané. Takže popremýšľajte o tomto zvýšení 5 až 15 pre opatrenia pod článkom 4. Tu sa požaduje zvýšenie, teda buď to takto nebude možné, alebo to bude musieť byť medzi 4 až 7 percentami. Inak práve tá časť nariadenia, ktorá je najabstraktnejšia, je práve toto a to by sa malo ešte prerokovať s komisiou. Máme tu dočinenia s nástrojom, ktorý je taký veľmi vágný a týka sa tom stability. A to má rôzne odtiene. Pri obmedzených prostriedkoch, ktoré máme momentálne k dispozícii, musíme zvažovať, na aké účely sa tie prostriedky poskytnú, aby sa pokrylo celé spektrum kompetencií. Nejde tu iba zvýšiť jednu časť, ktorá je samozrejme dôležitá, ale iná časť zase nebude potom pokrytá vôbec. Ďakujem. Dank. Ďakujem pekne. Pán Preda sa hlásilo slovo. <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Najprv by som chcel poďakovať pani Brantnerovej za jej prácu predlžili ste tento inštrument, tento nástroj pre stabilitu, ktorý má presnejšie podmienky ako predtým. A my máme na mysli nástroj, ktorý bude pracovať v zmysle politických aspektov a bezpečnostných aspektov. E, takisto existujú aj dlhodobé politické projekty, ktoré z tohto vypadli. Spomenuli ste problém prepojenia medzi zjednodušením a flexibilitou a hovorili ste o možnosti, aby sa stanovili nejaké prepojenia medzi e, nástrojom stability a nástrojami pre zahraničnú činnosť. Ako spravodajca e, za výbor DV si myslím, že Um, ekonomická dimenzia by mala zostať v tomto nástroji, lebo to je veľmi dôležité. Týmto pádom uh, predchádzame a riešime krízy, ako povedala pani Trantnerová. Ale tento nástroj by mal takisto prinášať aj výsledky, keď máme reagovať na prírodné katastrofy. Tento nástroj má svoju úlohu, ktorú musí zohrať eh, v rozvoji. A nástroj eh, stability eh, má prepojenie s otázkami bezodkladného riešenia situácií vďaka svojej flexibilite. A e, preto sa sústredíme na e, tento nástroj, aby sme mohli financovať takéto bezodkladné riešenie situácií. Na druhej strane Európska únia vďaka tomu môž, môže realizovať projekty, ktoré podporujú rozvoj a potom to môžu vymeniť alebo nahradiť iné nástroje, toto financovanie, keď sú ciele porovnateľné. A mnoho príjemcov oceňujú túto flexibilitu a mali by sme si udržať. Slovo má pán Villalonga. Yes, thank you very much. Ďakujem, pán predseda. Tiež sa chcem poďakovať spravodajkni za zásadnú prácu vykonovanú na tejto práci. Ja sa chcem obmedziť na jeden pozmeňovací návrh. Ide, e, dotýka sa to vlastne Európskej komisie a služby pre vonkajšiu činnosť. Je to číslo 49, pokiaľ je o rozpočet podľa článku 13. My si myslíme, že tento pozmeňovací návrh e, vytvorí nerovnováhu medzi jednotlivými cieľmi e, tohto nástroja a zabezpečenie implementácie e, efektívnym a udržateľným spôsobom. Podľa platného nariadenia sa to stanovuje na 73 5% pripravenosť na krízy a globálne záujmy 22 Návrhovaný pozmeňovací návrh e, zvyšuje pripravenosť na krízy z e, 5 na 15 To je vlastne 400 návrh. My si myslíme, že tento astronomický nárast spôsobí disproporciu a tiež vytvorí otázky o absolučnej kapacity e, lebo my si myslíme, že takéto množstvo e, nie je potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov. A paralelne, ako dôsledok tohto nárastu, sa predpokladá zníženie alokácie podľa článku 5 z 23 na 10 čo je 50 redukcia. My si myslíme, že takéto zníženie financií na riešenie globálnych hrozieb ohrozí rovnováhu. A navyše sa predpokladá rozšírenie oblasti intervencie. Takže na krízi bude 3 až 4 e, násobné zvýšenie a bude zníženie na globálne hrozby. To bude znamenať, že my, a tu zahriam komisiu, nebudeme v stave zabezpečiť, aby sme e, zabezpečili boj proti globálnym a regionálnym hrozbám, ako je obchod s ľuďmi, e, terorizmus a ďalšie hrozby. A Európska únia nebude podávať výkon v oblasti obsiahleho prístupu, napríklad tiež využanie FIS a e, nebudeme môcť rozvíjať službu pre vonkajšiu činnosť. Takže žiadam členov AFED, aby zvážili svoju podporu pre tento pozmeňovací návrh. Ďakujem. Doyle from the Commission. Uh, thank you, Chairman. Pán Dol, ďakujem, pán predseda. Najprv by som chcel podporiť pripomienky, ktoré vyslovil kolega z vonkajšej e, diplomatickej služby, čo sa týka e, finančných pridelení pre články 4, 5 a 6. Podľa nás e, to zvýšenie na 15 e, toho objemu pre, členku, pre článok 4 pre kapacity. Toto je zvýšenie, ktoré nebude užitočná, pretože je tu obmedzená možnosť absorpcie jednotlivých aktérov. Ďalej, e, oblasti, ktoré sú pokryté článku 5, tam sa už potvrdilo v minulosti, že nemôžu, nie je možné absorbovať e, takéto finančné prostriedky a e, to sa stane, ak tento pozmeňovací návrh bude mm, prijatý. Čiže my by sme e, nechali ten text, ako navrhuje komisia. My len e, by sme podporili ten objem 65 pre článok 3, odpoveď na krízu a to umožňuje flexibilitu, aby sme reagovali flexibilne v budúcich rokoch a rozhodovali sa, čo bude pridelené v článkoch 3, 4 a 5. Čo sa týka iných vecí, pozmeňovací návrh 25 tam e, navrhla komisia, aby sme mali ďalšiu nízkonákladové, ďalšie nízkonákladové rozšírenie ďalších 6 mesiacov. My tam chceme mať ešte druhú možnosť, pretože my sme to využili v prípadoch, keď je potrebné prerušiť akcie, kvôli politickému vývoju v teréne a um, aby bolo možné potom obnoviť túto možnosť neskôr bez ďalších nákladov. Pozmeňovací návrh 28. Keď, komisárka, keď komisia navrhla, aby sme mali e, tú možnosť, že budú opatrovania e, prijímané bez predchádzajúcej konzultácie za vynimočných udalostí, ak nebudeme mať e, vlastne tieto predbežné konzultácie, tak to bude obyčajná procedúra, ako sa vyskytuje v týchto prípadoch. Napríklad, keď e, vysoký predstaviteľ zastupuje EÚ v nejakom medzinárodnom konflikte, ako napríklad Sýria, tak potom e, bude mať akési e, predtým zhodnotené stan- prehodnotené stanoviska EÚ a keď na konci celého rokovania budú nejaké odporúčania, napríklad um, podporiť mediátora, tak potom bude dôležité, aby zástupiteľ EÚ mohol hovoriť za EÚ a prideliť nejaké, pri, nejaké finančné fondy bez toho, aby sa musel vrácať a konzultovať a e, toto e, potom nebude nebezpečné pre to, že by niekto protirečil týmto rozhodnutiam. A takisto máme ťažkosti, e, ktoré boli spomenuté počas toho hearingu 18. mája. Možnosť odpovede na prírodné katastrofy, reakcie na prírodné katastrofy keď e, tu zohľadňujeme nejakú skorú, skoré rekonštrukčné práce, tak e, potom v podstate pomáhame tomu, aby sme e, prinašli stabilitu a vyhli sa nestabilite. Čiže nie je to len politická bezpečnostná akcia, ale aj samotná rekonštrukčná práca. Toto môže pomôcť tomu, aby sa zlepšila bezpečnosť. Nechcem zachádzať do detailov, ale v 63 tam je isté znenie, e, s ktorým máme problémy a mali by sme to zmeniť. Ďalej, nariadenie o nástroj stabilitu ho jasne hovorí, že to je nástroj poslednej možnosti, keď už nič iné nie je možné použiť, keď humanitárne finančné prostriedky nemožno použiť. Ďakujem. Ďakujem. Vážený pán predseda, moja správa v AFKU sa diskutovala teraz, takže musel som tam byť. Takže budem hovoriť naozaj veľmi krátko a chcem pozitívne reagovať na návrh e, správy kolegyne Bratnerovej. A takisto aj na základe tej, toho, tej zmeny mena, zmeny názvu. Ja by som chcela spomenúť niekoľko vecí, ktoré by sa potom mohli špecificky zakomponovať do tohto textu. Ako som už povedal, aj počas tej prvej diskusie, ktorú sme viedli, nazdávam sa, že v návrhu komisie sú niektoré aspekty, ktoré nedostatočne zohľadňujú e, tú inováciu, ktorú prináša tento nástroj a takisto aj možnosti Lisabonskej zmluvy že rôzne nástroje EÚ by sa mali koherentnejšie používať v rámci realizácií, realizácie svojich cieľov, obrany hodnôt a koherentnej diplomatickej služby v zahraničí. Aby som spomenul len jeden príklad, definícia ktorá sa nachádza v článku 1, odsek 2, e, písmeno A je zrejme prekonaná. E, nástroj stability má schopnosť, e, aby politika pre rozvoj a bezpečnosť bola realizovaná. A toto je vec, ktorá vo všeobecnosti nevyskytuje širšie ciele z diplomatickej a vonkajšej um, aktivity EÚ. Že tieto veci nového inštitučného rámca a nového politického rámca po Lisabonskej zmluve eh, by sa mohli odraziť jasnejšie v niektorých bodov v správe. Čo sa týka otázky rozdelenia zdrojov. Súhlasím so zvýšením minimálneho prahu v článku 3, pretože konec koncov toto je vlastne špecifická povaha tohto nástroja. Myslím si, že m, mm, pani kolegyňa Muni správne povedala, že nevyhnutne potrebujeme upresnenie, ako bude e, vyzerať rozdelenie medzi článkom 4 a článkom 5. A myslím si, že tu by sme mohli e, skombinovať návrh spravodajkyne s článkom komisie. Potom je tu mnoho ďalších menších záležitostí. ale toto je môj všeobecný názor ohľadom návrhu kolegyne Brantnerovej, ten je pozitívny. Potom je tu ešte otázka riadenia um, príloh. To sú právne zmeny, čiže, pardon, delegovaných aktov. A tu ma už pán predseda Brok informoval, že potrebujeme adekvátne realizovať eh, delegované akty v duchu zmluvy, eh, pretože inak potom to zostane v oblasti spolurozhodovania aj pre špecifické oblasti článkov 3, 4 a 5. Ďakujem. Kolega Kela má slovo. Kolega Kela má slovo. Ďakujem pekne. Myslím, že toto je správa, eh, ktorá by nás mala spojiť a nie rozdeliť. Mm, chcem sa poďakovať kolegovi Bartnerovi za eh, tú, prípravu tejto práce, pretože nástroj stability je jedným z rozhodujúcich nástrojov pre Európsku úniu aby efektívne pomáhala v krizových situáciách. Chcem tiež zdôrazniť potrebu e, jasnejšie do procesu zapojiť Európsky parlament, aby bol informovaný, aby mal konzultačnú úlohu a aby sa zohľadnili predchádzajúce a budúce uznesenia parlamentu. výzva na koherentnú spoluprácu medzi eh, európskymi inštitúciami a Európskou komunikáčnou službou. To vítam. Myslím, že koordinácia a spolupráca medzi jednotlivými službami sa musí zohľadňovať. Je potrebné, prax to ukazuje, že sa to musí aj oficiálne formulovať, aby sme dosiahli takéto výsledky. Ale je tu niekoľko otázok, ktoré mám na adresu spravodajcov e, pozmeňovacie návrhy 53 a 55. Tam sa hovorí, tam sa vyškrtáva odkaz na verejné zdravotníctvo. A vieme, že epidémie v krizových e, oblastiach majú často nadnárodný dopad, takže zdravie verejnosti je veľmi dôležitým faktorom v konfliktných situáciách. Aj pokiaľ ide o rozširovanie falošných medi- e, farmaceutických produktov. A potom e, v bode 1D tam sa hovorí o katastrofických o, o, o katastrofách na pobreží. Takže ja si myslím, že táto formulácia by tam mala zostať, teda ide o obnovu, aj o obnovu e, po krízach a po konfliktoch. Ďakujem. A pani Brantner, máte slovo, nech sa páči. E, máte priestor na krátku odpoveď. Ak dovolíte, budem reagovať na to, čo povedali kolegovia. Chcem sa vám poďakovať za vaše poznámky. Myslím, že toto je veľmi užitočná spolupráca, ktorú v tejto téme máme. Pokiaľ ide o rozpočet, zvýšenie zo 65 na 75, to je ešte stále menej ako čo sme mali v minulosti, takže je to menej, pokiaľ ide o nové opatrenia. Ale ako povedal pán Gualtieri, tá krása toho nástroja stability je flexibilita a možnosť e, rýchle politicky reagovať. Takže my, myslím, že to zníženie zo 73 na 65 je veľmi veľké. Myslím, že by sme sa mali vrátiť na úroveň 70, lebo hovoríme o ďalších témach, napríklad e, ľuďmi spôsobené krízy. Takže neviem, či, to, či by som takto chcela kombinovať. To je k tej prvej téme článku 3. Potom otázky pripravenosť e, na krízu tak, ako je ten článok formovaný, slúži na prevenciu. Ja myslím, že je najlepšie, aby sme tie peniaze minuli. Ak je nejaký spôsob, ako najlepšie jedno euro využiť, tak to je pre, prevencia a pripravenosť na krízy. Ak e, hovoríme o úsporných opatreniach, tak nemyslím si, že to bude lepšie v minulosti, takže myslím, že by sme mali tak e, mnoho, ako je možné, minúť prostriedky na pripraviť sa na krízy. Strategicky musíme sa zamyslieť nad tým, kam chceme tieto peniaze vložiť ale samozrejme, ak by sme mali dostatok peniazy, nemusíme o tom diskutovať, ale ak máme obmedzené zdroje, tak musíme uvažovať, kam ich vložíme. A ja navrhujem, aby sme ich použili na prevenciu a potom, aby sme urobili poriadok za sebou. Takže ja mm, myslím, že toto je strategické stanovisko a musím o tom s vami rokovať. Myslím, že každé euro investované do prevencie je oveľa výhodnejšie ako ako potom riešiť krízy v takých štátoch, ako je, ako je Afganistan, Irak a tak ďalej. To je veľmi drahé. Z hľadiska rozpočtu je to rozumné opatrenie. Pokiaľ je o dlhodobé hrozby, áno, eh, je to úsporné opatrenie, ale niekde musíme eh, sporiť. Takže ja musím, ja sa prihováram za zvýšenie rozpočtu pre tento nástroj lebo je tu mnoho dlhodobých e, hrozieb a tie by sme mohli oveľa lepšie riešiť, keby sme mali ďalšie nástroje. Ale áno, spolu, spoločne spojme sílie a zasaďme sa za navýšenie. A teraz to, čo hovoril pán Preda, hovoril o tom, že by to malo byť aj pre rozvojovú politiku. Ja to nechcem. Ja nemyslím, že by sme mali zdvojovať e, naše aktivity. My máme obmedzené zdroje a musíme ich použiť na to, čo iní nerobia a čo tento nástroj môže urobiť. Takže ja myslím, že rozvoja politika by tam nepatrila. Pokiaľ je o obnovu, hovorí sa tu o opat opatreniach pre rehabilitáciu a obnovu kľúčových infraštruktúr, teda ubytovanie a e, ekonomický rozvoj a tiež e, výrobné kapacity. Proste na reštartovanie e, hospodárstva a vytvorenie minimálnych podmienok na udržateľný sociálny rozvoj. Toto je business DCI. Toto nie je nástroj stability. Preto to chcem vyčerknúť DCI má flexibilné nástroje. A ak to chcú, nech to tam využijú. Môžu to použiť. Tuto je dostatok flexibility a ak oni svoje nástroje nechce využívať, prečo by sa mal e, nástroje stability využívať na e, zabezpečenie ubytovania? My máme veľmi obmedzené zdroje. Je mi ľúto, že s pánom predom tu nesúhlasím, ale ja myslím, že to by sme príliš napínali tento nástroj. Potom to, čo povedala komisia, pokiaľ ide o rozšírenie po druhý raz, vieme, že vy ste to žiadali, pretože spolupráca s EDF, DCI nefunguje. Preto robíme rozšírenie prostredníctvom nástrojov stability, pretože tento eh, stroj nepracuje. Ale toto nie je dobrý prístup. My musíme trvať na tom, aby sa eh, úspešné projekty prebrali do dlhodobého nástroja a aby sme nedošli k tomu, že budeme mať menej zdrojov pre krizové situácie. Náš systém sa musí rozbenúť, aby sa úspešné projekty, ktoré vypadli z eh, nástroja stability, aby boli prebrané inými nástrojmi toto je stratégia a vieme, že to nefungovalo v minulosti, ale odpovedom nemôže byť, že budeme vyčlenovať menej prostriedkov pre krízy len preto, že ten systém nefunguje. Takže to sú niektoré z tých dôležitých bodov, ktoré tu odzneli a teším sa na vaše pozmeňovacie návrhy. Ďalšie falšované lieky. Tu je Sanko e, a potom ľuďmi spôsobené krízy. Ja nie som proti prírodným katastrofám, ale my by sme nemali vo všeobecnosti byť nástrojom pre prírodné katastrofy. My môžeme tento nástroj využívať, ale s zacielením. Áno, je tu, je tu eko, e, ale ak vzniknú ďalšie krizi tak tie môžeme využiť. Ale flexibilne treba používať aj prostriedky DCI. Takže tie jednotlivé nástroje nespolupracujú. To je problém. A nemôžu nás tlačiť k tomu, aby sme využívali zdroje na nesprávne ciele. Ďakujem, pani Brantner. E, ďakujem, že chcete e, tie zdroje využívať na tie určené e, ciele. a dúfam, <laughs> že obed, ktorý nasleduje, nebude považovaný za riešenie po kríze. Pozmeňovacie návrhy 14.6. Ďakujem vám veľmi pekne.